trochu oneskorene, je spoločná rozprava o rozpočtoch na roky 2014 a 2015. Máme tu viacero správ, pretože je to spoločná rozprava. A prvá správa eh, je správa pani Gardie Zabel, Rubial a pani Holmajer. Ďalej je tu sedem správ pána Depre a ďalej spoločná správa pána Depre a Levandovského Takže okamžite prejdeme k rozprave a slovo dostáva spravodajkyňa na 4 minúty. Pani Gardia Zabal Rubial, máte slovo, nech sa páči. Gracias, sí, en... Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Trošku sa nám naakumulovala práca v rozpočtovom výbore a preto máme pomerne veľké množstvo eh, správ Treba povedať, že sa nám podarilo dosiahnuť, eh, že veľmi dlho trvalo, kým sa nám podarilo dosiahnuť eh, tieto dohody. Bolo to najmä vďaka práci eh, mnohých ľudí, ktorí sú tu na tomto pléne a rada by som začala svoj príspevok tým, že by sme pani komisárke Georgievie chceli poďakovať ako i talianskému predsedníctvu, ako i všetkým kolegom, ktorí pracovali veľmi tvrdo počas posledných mesiacov, aby sa podarilo dosiahnuť túto dohodu. Skutočne to bolo veľmi náročné, veľmi obdobie veľmi ťažké. Rada, pre radu i parlament, no i samotní členovia Európskej rady a 28 krajín Postoje boli, boli veľmi vzdialené na úvod medzi jednotlivými inštitúciami, medzi krajinami, boli pochybnosti, pokiaľ ide o čísla, údaje i nástroje, akými dosiahnuť konsenzus. Mali sme teda na stole veľmi veľký nástroj. Mali sme v prvom rade tri témy, ktoré sme museli vyriešiť. Koniec roku 2014, rok 2015 a potom e, plán riešenia platieb. Myslím si, že e, ja ako spravodajkyňa môžem povedať, že z hľadiska čísiel nie som spokojná s tým, ako prebiehali tieto rokovania a nie som tiež rada z hľadiska obsahu tejto diskusie, ale viem, že naša práca na týchto dohodách pri príprave rozpočte bola veľmi dôležitá. Viem, že posledný návrh, ktorý nám bol predložený a ktorý vám predkladám, je najlepšia možná dohoda. Prosím, hlasujte zajtra za táto dohoda dáva o 4,7 miliardy viac na programy, o 4,7 miliardy, aby mohli e, mimovládne organizácie pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Ďalšie prostriedky pre malé stredné podniky, e, prostriedky pre farmárov, ktorí ich ovplyvnili ruské, zasiahli ruské sankcie e, a podobne, pretože o tomto je tento rozpočet. Potrebujeme pomáhať občanov lepšou infraštruktúrou, kvalitnými potravinami. Potrebujeme pomáhať utečencom, miliónom utečencov, ktorí prichádzajú, alebo inovatívne projekty zo strany malých a stredných podnikov, spolupráca s, na projektoch v boji proti, proti zmrzačeniu ženských orgánov. Takže preto musíme musíme museli dosiahnuť dohodu. Alternatíva by bola žiadna dohoda, žiadny rozpočet pre rok 2015. Premeškali by sme príležitosť využiť týchto dodatočných 4,7 miliard, ktoré by sa nedali využiť. Ak by nebola dohoda, ohrozili by sa investície a program, ktorý komisia prezentovala, pretože je zo 100% financovaný z európskeho rozpočtu. Vieme, že 4,7 miliardy nie je dostatočný. Problém neuhradených platieb je stále veľký. Budeme musieť samozrejme ešte veľa práce vykonať v roku 2015 a nájsť plán, ako to vyriešiť. A tu sa dostávame k tomu zásadnému problému. Výdavky predstavujú len 1, 1% HDP. Problém je príjem a riešenie, ktoré musíme nájsť, je navyšiť naše vlastné zdroje a znížiť e, príspevky z členských štátov. Veľmi je mi ľúto, že daň finančných transakcií e, neprešla, momentálne je zamrznutá, keďže nedošlo k dohode. Viac zdrojov je však nevyhnutných na to, aby sme mohli e, dobre, mať dobrý rozpočet, ktorý bude dobre financovaný, ktorý sa bude dať e, dobre e, naplniť. A to potrebujeme pre budúcnosť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Rada by som vás požiadala, aby ste dodržali čas. No a ďalšou spravodajkyňou je pani Holmer na 4 minúty, nech sa páči. Vážená pani predsednička, kolegyne, kolegovia, vážená pani komisárka, ja vítam aj zástupcov rady a predsedníctva. Už na úvod by som rada chcela poďakovať. Myslím, že v rámci maratónu rokovaní sa nám podarilo, že na predseda nášho výboru moja kolegyňa, ktorá práve obhajovala rozpočet pre komisiu a spolu obhajuje rozpočet pre EU. Nuša nám sa podarilo, kolega Jose Manuel Fernández a nášmu, nášmu týmu, kolega Depre, nášmu týmu sa podarilo v maratóne rokovaní sme sa vynasnažili a snažili presadiť rozpočet, ktorý bol veľmi náročný a ďakujem za spoluprácu a angažovanosť. Ja by som chcela poďakovať komisárke, ktorá spolu so svojím tímom veľmi bojovala, aby sa tento rozpočet presadil. A ďalej chcem poďakovať talianskému predsedníctvu, kde na úvod to bolo ťažké, ale na záver všetci ťahali za jeden pod, povraz, aby sa dosiahol, dosiahol výsadok, ktorý možno nie je optimálny, ale ukazujú, ukazujú dobrú cestu. No ešte ďalej, keď prídem k ostatným inštitúciám, ďakujem za to, z ESVČ, že sa nám podarilo e, transparentnejšie e, spojiť e, náklady, že Európsky súdny dvor, tak sme sa dohodli, že sa budeme snažiť o riešenie s tými novými súdcami a ďalej Európsky súdny dvor, ESVČ, obidva výbory, spoluprácu sme zlepšili, no a že ako parlament v rámci spolupráce. To, čo sme si, to, čo sme si predsa vzali, budeme mať synergické efekty s hospodárskym sociálnym výborom, výborom regiónov. To znamená, v iných inštitúciách tie problémy neboli až také veľké, ako v oblasti komisie. Už staré faktúry nás najviac trápili a ja by som chcela povedať hlavne jednu vec. Je nepripustné, aby na záver s novými rozpočtami, ktoré máme, sme platili len staré účty a tie programy, ktoré ktorými sa, sa rozvíjajú dlho, dva roky niekedy a slubne sa spúšťajú, aby sme ich museli umelo teraz zastavovať tak, aby sme dokázali e, zabezpečiť cashflow. No a to je nepriateľná situácia a to je pre mňa veľký úspech, že minimálne otázky platobného kalendára a záruky zaradili do diskusie a tým sa snažíme o riešenie. No a ja dúfam, že rada a členské štáty budú účastnejšie týchto zasadnutí ako zasadnutí vo výbore alebo zasadnutí o agentúrach kde analýzu o ich úlohách a príslušných e, finančných e, finančnej výbave, o ktorej sme chceli hovoriť. E, ja vyzývam, aby sme hovorili o platobnom pláne a nových programoch brali vážne, pretože chceme ísť dopredu Európsky parlament. Nechcel len žiadať viacej stále, skutočne sme s vami spolupracovali Vyšli sme vám v niektorých eh, ťažkých veciach v ústrety. My si však želáme aj opačne, aby vy tých eh, opravnených snahách boli splatené staré faktory, aby ste nás neigravovali a že Európska únia sa nemôže, nemôže zadlžovať, aby ste aj vy vyšli nám v ústrety, pretože toto musia byť aj vaše snahy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je spravodajca pán Depre, ktorý má slovo tiež na 4 minúty, ktorom 7 správ a spoločnú správu s pánom Lavandovským. Máte slovo, nech sa páči. Pani predsednička, pani komisárka, drahé kolegyne, kolegovia. V úvode rokovení Európsky parlament v výbore pre rozpočet si dal tri priority. Tri ciele. Po prvé, stabilizovať a znížiť e, počet tých nevyplatených faktúr. 25 miliárd e, v závere tohto roka, čiže stabilizácia toho nevyplateného. To bol prvý cieľ. Druhý cieľ e, porušiť tú blokádu v rade pokiaľ ide o špeciálne nástroje a ich e, rozpočtový statút, pokiaľ ide o platby. A tretí cieľ, dohodnúť sa s dvomi ďalšími inštitúciami o potrebe e, nevyplatené e, faktúry rieši tak, aby sme dosiahli neudržateľnú úroveň. Čiže čo môžeme povedať po tých dlhých týždňoch rokovaní, ktoré máme za sebou? rokovania, no neviem, či to je správne slovo, pretože e, väčšina zasadnutí sa slušnila bez prítomnosti rady, respektíve bez e, prítomnosti stanoviska rady. E, pokiaľ ide o platobné prostriedky, dohoda na 2014 predpokladá nové zdroje 3 miliardy 129 miliónov. V porovnaní s úvodom my sme chceli, aby komisia to, o, o čom hovorila komisia, aby toto číslo zostalo e, zachované, aby sa situácia nezhoršovala, pokiaľ ide o e, sumu nezaplatených faktúr. Dvojka. Pokiaľ ide o ten rozpočtový e, štatút špeciálnych nástrojov, na rozdiel od stanoviska rady, sa nám e, nepodarilo e, presadiť naše stanovisko. E, neutralita, to je 350 miliónov prostriedkov z nevyužitej marže. Takže toho sa posiaľ nepodarilo dosiahnuť. No a pokiaľ ide o tie nevyplatené faktúry a rastúcu sumu, tam máme dohodu, o ktorej sa e, veľmi e, teším. Komisia má predložiť v marci roku 2015 vyhodnotenie aktualizované celkovej sumy nevyplateného a navrhnúť alternatívny scenár. Tri inštitúcie e, sa zasadzujú uplatňovať plán toto požadujeme, aby e, rada e, formalizovala, že takýto plán bude dohodnutý tromi inštitúciami e, v náležitom čase pred predložením návrhu rozpočtu 2016. Takže poprosím radu, aby to potvrdila. Takže vo všeobecnosti táto dohoda dvoch rozpočtových orgánov je priateľná a zaslúži si podporu našich kolegov a urobil to tak aj v pondelok večer výbor pre rozpočet veľkou väčšinou. Pani predsednička, teraz by som eh, prešiel ešte k ďalším bodom 30 miliónov tu, 11 miliónov tam, eh, presunutie prostriedkov. Eh, mali sme tu rokovania medzi členskými štátmi a Európskym parlamentom. Tiež trvanie rády niektorých členských štátov na tom, aby došlo k prehodnoteniu Uh, ale oni to svojho času akceptovali a teraz sa uh, zdráhali uh, to znova potvrdiť. S pánom Levandovským som mal možnosť spolupať na tejto téme, čiže jemu by som prenechal prezentovanie tohto textu. Takže toto je dohoda, A ešte by som mohol toho povedať veľa, pani predsednička, ale bolo by to... To si nechám na tie posledné dve minúty. Na záver ďakujem. You, you have... Ďakujem pekne. Vy ste oznámili už, kto bol vašim spolupravodajcom. A tak dávam slovo pánu Levandovskému na 4 minúty. Vážená pani predsednička, vážená pani komisárka, vážená Kristalina, my eh, finalizujeme projekt rozpočtu na roky 2014-2015. Ide skutočne o jeho alebo nápravu regulácie, ktorá sa týka našich vlastných zdrojov. Európsky parlament k tomu pripravil naše vlastné stanovisko. A ja som, čo ide o to vyjednávanie a zmierovacie postupy, nechcem to zvalovať na tento nedostatok, pretože napríklad minulý rok sme mali problémy čo sa týka finančných perspektív na rok 2014 až 2020 a rozpočet na rok 2013. No a taký dodatočný problém v tomto roku bola v podstate zmena výpočtu tých platieb, ktoré sa týkajú DPH, príspevkov z HND, či to boli ďalšie problémy, ale každý rok v podstate si musíme uvedomiť, že nejde len o nejaký vymysel komisie. Väčšinou je to také konzervatívne hodnotenie, samozrejme, že to vyplýva z toho, ako sa na to díva všetkých 28 členských štátov. To znamená, že tento článok je konzervatívny na začiatku no a v poslednej etape rokovaní členské štáty do toho zasiahne. No a v tomto roku to bola jasná problematika, čo sa týka výpočtu DPH, týchto príspekov a HND. Pre niektoré krajiny to bolo pozitívne, ale v prípade Veľkej Británie alebo Holandska to boli obrovské sumy. No a takto zobrali všetky eh, rokovania, že členské štáty nedokázali predložiť nejaké spoločné stanovisko, ale súčasne očakávali, že Európsky parlament urýchli celú záležitosť a my sme samozrejme videli, že na jednej strane je tu nátlak, aby sme predložili opravný návrh, čo sa týka vlastných zdrojov. No a v súčasnosti máme dohodu na rok 2014 až 2015 a my sa pozitívne dívame aj na opravný návrh, ktorý sa týka vlastných zdrojov. Avšak e, sú tu dva opravné návrhy, čo sa týka transparentnosti a rozpočtových finančných záležitostí. Ide o notifikáciu Európskeho parlamentu, oznámenia o meškajúcich platbách, výsledky európskeho rozpočtu. Samozrejme, že pokiaľ ide o rozpočtový postup, musíme byť kritickí, treba to jasne povedať. Udeli sa isté štatistické zmeny, ktoré predložili samotné členské štáty v niektorých oblastiach, im to zjednodušuje záležitosť a rokovania s Európskou komisiou, avšak takým hlavným pravidlom boli dodatočné platby k 1.12. Väčšinou však to žiadali krajiny, ktoré nie sú dostatočne prúžne, prúžne a ktoré v rámci rozpočtových postupov nedelajú, nerobia žiadne postupy, dokonca škrtajú aj tam, kde sa postupy využívajú na vytváranie nových pracovných miest, na podporu rasta hospodárstva. No a to nezjednodušuje e, systém vlastných zdrojov, na, no, práve to naopak to komplikuje. No a preto posledným prvkom nášho stanoviska je, že sme uznali tú hlavnú skupinu na vysokej úrovni pre vlastné zdroje, aby zanalizovala tento systém. My sme hlasovali o tejto záležitosti v našom výbore a dúfame, že sa to bude formalizovať aj v hlasovaní zajtra tu na plene. Ďakujem pekne, pán Levandovský. Vypočuli sme si štyroch spravodajcov. A slovo dostane teraz zástupca rady. Pán minister Dela Vedová, máte 10 minút, ale lepšie by bolo menej. Vážená pani predsednička, vážená pani komisárka, vážené poslankyne a poslanci, pre mňa je čest vystúpiť pred vami o politickej dohode, ktorá sa dosiahla medzi Európskou radou, parlamentou a komisiou na rozpočte 2015 a o právnych rozpočtoch za rok 2014 rada už formalizovala a formulovala svoj úmysel 12. decembra a teraz sa z dôverov očakávame výsledok hlasovania Európskeho parlamentu, ktorý sa uskutoční zajtra. Ako viete, dohoda dosiahla v, v kontexte vyjednávaní a rokovaní, ktoré boli veľmi zložité, a to preto, že sme sa museli zaoberať mnohými rôznymi otázkami. Myslím, že nikdy predtým nebolo ešte toľko opravných rozpočtov, ktoré je potrebné schváliť. A tiež si myslím, že ešte nikdy sme sa nestretli s tým, že sa budeme musieť stretávať s takou vysokou úrovňou nesplatených faktúr Európskej únie, čo je okolnosť, ktorá nás e, v intenzívnych diskusiách zamestnávala. No a my sme dohodli sa nielen s komisiou o tom, že budeme postupovať takým spôsobom, aby sme v nadchádzajúcich rokoch dokázali zadlženie Európskej únie stiahnuť na priateľnú a udržateľnú úroveň. Bolo tu mnoho rôznych pohľadov na to, ako sa nesplatené platby môžu vyriešiť. Nakoniec myslím, že sa nám podarilo nájsť dobrý kompromis. Teda ja som presvedčený o tom, že aj Európsky parlament súhlasil s tým, že 3,5 miliardy naviac finančných prostriedkov na rok 2015 znamená významný výsledok pre fungovanie Európskej únie. To preto, by sa znížilo množstvo nezaplatených faktúr a aby sme vytvorili základ na postupné absorbovanie týchto nedoplatkov v nadchádzajúcich rokov, ako som povedal. Rozpočet na rok 2015 sa skladá z 2800 miliard eur, teda miliónov eur, na contingency a potom ďalšie prostriedky, eh, ktoré sú tu naviac oproti rozpočtu tak ako bol len 350 miliónov eur. To sa má vzťahovať na špeciálne nástroje, ktoré sa pripoja tej núrodzovej rezerve, contingency, tak aby naše inštitúcie mohli, dokázali čeliť podobným situáciám, aby to bolo začlenené do celkovej čiastky výdajov. Ja myslím, že tento stav pomôže vyrovnanej situácii, vyrovnaniu situácie medzi EÚ, možnosťom vyplacenia prostriedku, tak aby sme dokázali splácať programy. Čo sa týka rozpočtu na rok 2015, očakávame 144 miliard eur na záväzky, viac ako 1,8 v porovnaní s rokom 2014, tak ako to bolo zmenené, 141,2 miliardy, miliardy na platby, čo je viac ako 1,6 v rámci rozpočtu na 2014 po zmenách a celková čiastka finančných prostriedkov takto umožňuje vytvoriť dostatočné rezervy ešte pod tými stropmi finančného rámca viacročného na rok 2014-2020, aby sme umožnili Európskej únii dostatočný manévrovací priestor, aby mohla reagovať na neočakávané výdaje. Ja som presvedčený, že rozpočet na rok 2015 takto bude zaručovať príslušné zdroje na to, aby sme dokázali vykonávať programy a vzhľadom na to, že to je druhý rozpočet, ktorý sa v hrávnom finančnom rámci 2014-2020 uvedem len pár príkladov, napríklad okruh 1a, schopnosť prerasta, zamestnanosť, kde sú umiestnené prostriedky malé stredné podniky, vzdelávanie, školenia, tom, že rasta proti rozpočtu za rok 2014. Vrátanie tých neskorších úprav aj prostriedky na zahraničnú politiku Európskej únie boli významným spôsobom navýšené v platbách, je to viac ako 5,8 a tiež dodatočné zdroje pre kontrolu vonkajších hraníc boli navýšené a tiež na kontrolu migračných tokov a pre agentúry, e, ktoré majú za úlohu vykonávať finančný dohľad. Čo sa týka polnohospodárskej politiky, boli prijaté požiadavky pracovníkov polnohospodárstva, ktorí boli postihnutí ruským embargom zákazom dovozu. Dostanú prostriedky a viac príjmov s rôznymi špecifickými charakteristikami. Je tu tiež rezerva pre polnohospodárstvo, pre možné ďalšie príležitosti, ktoré sa môžu objaviť v roku 2015. Výsledky musia byť hodnotené aj vo svetle toho harmonogramu, ktorý som mal k dispozícii. Ten bol e, veľmi krátky, aby sme mohli definovať rozpočet na 2015, pretože 17. novembra Smerovacie konanie neskončilo dohodou, tak komisia predložila nový návrh a nový kompromis o opravných eh, rozpočtov, ktoré ešte neboli vyriešené na rok 2014. To bolo 28. novembra, ale aj napriek tomu sa nám 8. decembra podarilo dohodnúť ešte včas, aby sme umožnili prijatie rozpočtu do konca roku a vyhli sa tým 12. 12 nám Čiže rokovania boli skutočne intenzívne a dosiahnutie dohody je veľmi pozitívny signál, ktorý ukazuje, že naše inštitúcie dokážu nájsť zhodu v záujme našich občanov. Ja by som ešte raz chcel vyjadriť spokojnosť dosiahnutého výsledku a chcel by som poďakovať všetkým zúčastneným stranám za rokovania, hlavne predsedovi Artui, pani Gardia Zabal, pani Holmajer a pánu Depremu, ktorí konštruktívne spolupracovali pri vyjednávaní, pri rokovaní o rozpočte. A rovnako by som chcel poďakovať aj pani Georgieve a jej týmu za to, že umožňovali nestranne pozitívne dosiahnutie eh, dohody na záver našich rokovaní. Táto dohoda reaguje na základné výzvy v budúcom roku, o ktorých hovoril aj parlament, alebo ako znížiť dlh v nesplatených faktúrach, ďalej konsolidácia národných financií, poskytnúť náležité zdroje a stimuly na ekonomický rast a vytváranie nových pracovných miest, čo bude prospešné pre všetkých európskych občanov. No a ďakujem vám všetkým za pozornosť. Ďakujem pekne, slovo dostane komisia, pani komisárka Georgieva. 10 minút máte, ale samozrejme privítame, keď budete stručnejšia. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, za príležitosť hovoriť e, pred parlamentov, pred zajtrajším hlasovaním o návrhu o zmeny rozpočtu, ako i o stanovisku k nariadeniu 1150. Myslím, že všetci tu môžeme súhlasiť s tým, že to bolo mimoriadne náročné rokovanie. Je to prvý rok nového MFF, viacročného finančného plánu, kedy sme naplnili v praxi poprvý raz to, čo viacročný finančný plán e, naplánoval. Tiež sme museli nájsť cesty, ako zastabilizovať úroveň nezaplatených faktúr a Tiež sa to deje v období, kedy mnohé členské štáty čelia veľmi ťažkej finančnej situácii doma. No, všetci sme pracovali veľmi tvrdo na tom, aby sme dosiahli dohodu a chcem poďakovať e, obom častiam rozpočtového orgánu za to, že prišli s dobrým rozpočtom, ktorý zabezpečí kontinuitu a predvídateľnosť No, čo je ešte dôležitejšie ako všetko ostatné, je, že vysielame signál našim občanom, že napriek rozdielným pohľadom, napriek ťažkostiam sa nám podarilo nájsť riešenie, ktoré je orientované smerom k ich potrebám. Ďakujem veľmi pekne za vašu vedúcu úlohu, predseda ako i spravodajkyňa pani Galdir Zabal. Pani Holmajer e, bola tu a tiež e, chcem poďakovať pánu, pánu Deprezovi a komisárovi Levadovskému, bývalému môjmu kolegovi, ktorý tu teraz sedí. Chcem mu poďakovať za všetkú prácu, ktorú vykonal vo svojej predchádzajúcej funkcii na dosiahnutí tejto dohody. A tiež chcem poďakovať talianskému predsedníctvu. Minister Paduan prišiel k nám po kritickom okamihu. Mnohí z vás ste pracovali neúnavne na tomto procese. A teraz máme riešenie, ktoré dúfam bude schválené zajtra, pretože je to veľmi dobrý výsledok rokovaní. Samozrejme, my na komisii sme presvedčení, že o tom, čo sme predložili ako pôvodný návrh, bolo dobré. Ale môžeme žiť s tým, čo máme teraz. A ako mnohí z vás už povedali, je to kľúčové pre nás, aby sme mohli naplniť naše programy, aby sme mohli slúžiť našim ľuďom. V prvom rade mi dovolte povedať pár slov o e, návrhu právneho rozpočtu rok, za rok 2014. Je to konkrétny pôrok z, z rozpočtového hľadiska. Mali sme neustále tlak platby za minulé programovacie obdobie, faktory, ktoré prichádzali minulý rok a potom úpravy e, z hľadiska nového MFF a nájsť dohodu o dodatočných potrebách na rok 2014 prostredníctvom opravného rozpočtu a najmä 3 rozpočtu opravného 3.3 mobilizácia contingency margin a dobré využitie e, výnosov z fines bolo zásadné pre úspešný výkon e, tohto postupu a to tiež vydlaždilo cestu pre rozhodnutie e, o rozpočte na rok 2015. Počuli sme hodnotenie čísiel. Dovolte mi dodať stručne tri body. Prvý, tiež profitujeme istých transferov a premiestnenia prostriedkov na rok 2015. To, čo sa tento rok dostatočne nepodarilo, to umožňuje celkovú sumu prostriedkov pre posilnenie a platenie e, splatných faktúr na 4 miliardy 250 miliónov. E, z toho 400 miliónov ide na okruh 1A, ďalej v e, okruhu e, z politiky kohézie a potom prostriedky na posilnenie medzinárodného programu, ktoré pomôž, ktorý pomôže ľuďom vo svete, ktorí sa nachádzajú v zúfalej situácii. E, k rozpočtu na rok 2015 mi dovolte načrtnúť to, čo podľa nás je mimoriadne hodnotné, čo vyplýva z tejto dohody. V prvom rade zameriava sa na investície, v našich hlavných eh, politických prioritách. Uvádza sa, čo je potrebné urobiť na posilnenie eh, konkurencie schopnosti Európy, ako aj 300 miliard investičný plán, ktorý sme prezentovali. Po druhé, voči roz, porovnaní s rozpočtom 2014 máme mierne navýšenie, ale dostatočné na to, aby nám pomohlo aby sme sa prispôsobili pri tých botoch, ktoré som spomenuli. Pro, prostriedky sa navyšujú o 1,8% na 2,6 miliardy, ďalej platby sa zvyšujú o 1,6%, to znamená 2,2 miliardy a to nám umožní viac o 3,9 miliardy pre e, okruh 1A a 80 miliónov pre e, okruh 4, kde tlak na Európy je tak veľký. A ako uviedlo predsedníctvo, podarilo sa nám tiež naplniť potreby farmárov, ktorý e, zasiahol zákaz z Ruska, ako aj ktorých zasiahlo znižovanie e, cien mlieka bez toho, že by e, bolo treba siahnuť na krízovú rezervu. Tiež, a to je veľmi dôležitý bod, e, musíme si uvedomiť, že máme zdravý vývoj, pokiaľ ide o pomer medzi záväzkami a platbami na roky 2014 a 2015, e, čo je výsledkom toho, čo sme urobili. Tento pomer je 97% voči 89% v priemere v, e, v predošlých rokoch. V roku 2009 to bolo 83. Čo to znamená? Znamená to, že bude ľahšie E, získať prostriedky pre naše rozpočtové pohodlie. Sme veľmi radi, že prišla požiadavka z parlamentu, ktorú e, rada akceptovala mať plán platieb. To nás povedie k udržateľnosti a môžem vás už teraz informovať, že lotišské predsedníctvo nadchádzajúce predsedníctvo túto úlohu berie veľmi vážne. Stretla som sa s ministrom financí ako aj s ministrom zahraničných vecí ktorí budú hlavní ministri pre predsedníctvo počas nasledovného pol roku. Plán platieb je pre nás, aby sme, nám slúži k tomu, aby sme završili otázku neohradených faktúr. Naše diskusie v nasledovných mesiacoch sa tiež budú týkať špecifických nástrojov. V týchto rokovaniach sme sa e, rozhodli, že sa nedohodneme a nechali sme to otvorené. Je to nad stropom pre rok 2014 s uvedením toho, že to nie je zatiaľ definitívne, čiže musíme, zatiaľ, musíme o tom diskutovať a dúfam, túto diskusiu završíme. Ako ešte viete, v tomto období sme tiež sa museli zaoberať otázkou veľ, mimoriadne vysokých úprav GNI je 9,5 miliard úpravy, ktoré prišli prekvapujúce pre členské štáty. Mali sme obmedzený návrh úprav, ako to zmeniť. A chcem povedať, že 80 je za odklad týchto platieb. Dúfame, že parlament zajtra e, poskytne stanovisko a bude to stanovisko pozitívne. Dovolte mi na záver povedať tri body Poprvé máme rozpočet a teraz musíme najlepšie využiť tento rozpočet, najlepšie využiť prostriedky, ktoré máme. To je pre komisiu top priorita. Zamerať sa na výsledky, na kvalitu výdavkov. Po druhé, v priebehu rokovaní sme mali e, zasadnutie skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje. Som veľmi rada, že môžem byť jedným z troch, jednou z troch komisárov, ktorí sú v tejto skupine. Je to skutočne kritická zásadná práca, ktorú treba urobiť a v neposlednom rade počuli ste v novom programe práce sme veľmi odhodlaní, aby sme sa snažili zosúľadiť tieto priority a rozpočet, aby sme mohli ukázať našim občanom, že Európska únia dosahuje výsledky tam, kde je to pre nich najdôležitejšie. Ďakujem. Um, Ďakujem pekne, pani komisárka. Náš ďalší rečník, dve minúty, pán Olbrich za Výbor pre regionálny rozvoj. Pani przewodnicząca, pani komisarz. Dzisiaj dyskutujemy o budżecie. Ďakujem pekne. Na dnešnej schôzi hovoríme o tomto rozpočte ešte pred samotným hlasovaním a sme viac menej spokojní s tým, že sme dosiahli kompromis v tejto oblasti. Myslím si, že by sme si mali uvedomiť, že ide o istú relativitu. Je lepšie, že máme rozpočet. Rozpočet je určite lepší než rozpočtové provizorium. Tento rozpočet je samozrejme lepší ako situácia bez rozpočtu. Na druhej strane si však uvedomujeme, že tieto rokovania boli mimoriadne komplikované, pani komisárka to spomenula a niektoré prvky z týchto tomto eh, rokovaní boli symptomatické. Poprvé, veľká pozornosť sa venovala nie samotnému rozpočtu na rok 2015, ale tak povediac, aby sme zakryli diery v roku 2014. A až do úplne posledného okamihu sme diskutovali o tom, ako zabrániť katastrofe už v roku 2014. Náklady tejto dôležitej rozpravy, pokiaľ ide o dopad na rozpočet v roku 2015, tá situácia nebola typická celkom, pretože po predošlých diskusiách týkajúcich sa roku 2015 tam to prebiehalo veľmi detálne, začínali sme skôr a zrazu sme hovorili o roku 2014 a odložili rok 2015. Avšak rok 2014 a rok 2015 sú kľúčovými rokmi pre regionálnu politiku. Pani komisárka to spomenula, roky 2014 a 2015 na základe pravidla N plus 2, to znamená koniec rozpočtovania e, a tak ďalej. Čiže všetky tieto platby, ktoré by sa mali zaplatiť v roku 2014 a 2015, 15. Všetci si uvedomujeme, že potrebujeme viac finančných prostriedkov. Povedzme to ináč. Pozitívny pohľad na celú situáciu je podmienený, musíme sa však pozrieť na to, či systém v tejto verzii bude fungovať i naďalej. Ďakujeme. A teraz e, dostanú slovo skupiny pán Fernández e, dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, vážená pani komisárka, vážený zástupca rady, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Dovolte mi, aby som na úvod zablahoželal všetkým účastníkom pretože práve tvrdohlavosť Európskeho parlamentu prispela k tomu, že sme sa dohodli na dobrom rozpočte 2015, ako aj opravný, pokiaľ je opravný rozpočte inak 2014. A máme aj e, harmonogram splatenia dlhov. Sú to naozaj dlhy, môžem toto slovo pokojne použiť. Európske inštitúcie takto získajú svoju dôveryhodnosť, naše priority sa takto skonkretizujú v oblasti zamestnanosti a rastu. A táto dohoda eh, zastabilizovala stav dlhov, zabránila kolapsu rozpočtu. V roku 2014 sme mali 4,4 miliardy mimoriadných prostriedkov na korekciu nezaplatených faktúr. Rok 2014 predstavoval dodatočné príjmy, hlavne z pokút. V opačnom prípade by boli členské štáty tieto príjmy ponechali v národných rozpočtoch. Dosiahli sme aj to, že tie škrty, ktoré navrhovala rada, boli minimalizované. Máme prísľuby pre ciele v oblasti rastu a zamestnanosti, teda programy, ktoré prispejú k rastu a zamestnanosti a aj vnútorná súdržnosť Európskej únie bola posilnená a taktiež oblasť humanitárnej pomoci. A dohodli sme sa, že pripravíme plán na rok 2015, aby sa uhradili aj tie platby, ktoré stále uhradené neboli. Európska únia musí od seba požadovať rovnakú disciplínu, ako očakáva od členských štátov a musí dostať svojim prísľubom, hlavne v rámci vedačného finančného rámca. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán Gajer, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Vážený zastupca rady, pani komisárka, za sociálnych demokratov sa pridávam k tomu blahoželaniu, blahoželám hlavne predsedníctvu rady, lebo to sa nemôžno začne zvorazniť, že v troj týždennom zmierovaní ráda potrebovala väčšinu tých 21 dní vôbec na to, aby stopracovala dopracovala k spoločnému stanovisku. Po prerušení prvého rokovania, keďže e, toto stanovisko nebolo presaditeľné, tak naozaj môžeme Taliansko cestu iba pogratulovať k tomu, že e, skrátka bola akcie schopná e, rada nakoniec. Takže dobrý výsledok. Ja e, mám pocit, že e, tá komunikácia s radou je taká trošku ako e, psychoterapia. E, to prvé je vždy také zapieranie, tá prvá fáza. To už máme za sebou, e, také naťahovačky s komisiou, e, že tie čísla nesedia a tak ďalej. To máme za sebou. A potom potom ďalšia fáza, odpor. To už máme tiež za sebou. A teraz rada konečne hovorí, áno, my sme ochotní dať čo je to peniaze do európskeho rozpočtu, pretože platovná kríza už skrátka je evidentná a to je dobre. Dostali sme sa ďalej a teraz sme vo fáze, kedy je potrebné začať to liečenie. A tu očakávam od vás, pani podpredsednička komisie, že budete v dialogu s lotišským predsedníctvom rady, pretože lotišská vláda bude teraz tou, ktorá to bude musieť implementovať, teda ten platový harmonogram, aby naozaj bol naplnený skutkami. No a my z výboru pre rozpočet si to vieme predstaviť iba tak, že budeme pravidelne informovaní vami, pani podpredsednička, o tom, ako sa tie platby ďalej ehm, vyvíjajú. Ja dúfam, že tie prognózy sú správne a tie peniaze, ktoré tam sú, dúfam, že postačia na to, aby sme zabránili tej kríze, aby sa ďalej nerozširovala, ale veľmi veľký optimista nie som. A tiež v rokovaniach s radou budeme tlačiť na to, aby naozaj ten prísľub bol aj splnený. My sme v minulosti videli, že papier e, naozaj znesie toho veľa, tak je to v prípade rady a my to v prípade rady už takto nenecháme do budúcna. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz za na 2,5 minúty a ďalší rečník pán Kelmel. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi, aby som tu uvítal pani komisárku ako aj zástupcu rady. Samozrejme, sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili tej prípravy týchto podkladov. My z ECR síce s výsledkom nie sme mm, vôbec spokojní. Budeme ten tento týždeň hlasovať o balíku opatrení. Sú to e, rôzne e, opravy rozpočtu 2014, napríklad pomoc v prípade katastrof, technické prispôsobenia. E, toto sú veci, ktoré sú neproblematické a podporujeme ich. Potom ide o financovanie otvorených faktúr. To je samozrejme dôležité, je to existenciálne, ale Tie kompromisy, ktoré boli pripravené, tieto nie sú podľa nás postačujúce. Vôbec nie sú postačujúce. Sú tu asi 4 miliardy eur naviac, ale my máme eh, až 23 miliard dlhov v forme nesplatených faktúr. Skladka sú to dlhy, tak či tak musíme ich zaplatiť. My ECR preto odmietame eh, tieto rozpočtové opravy. Keď sa pozrieme na rozpočet na budúci rok, no, musíme sa pozrieť na to, ako vyzerá to východisko. Začiatkom roka budeme mať 20 miliard eur na krku dlhov. Tým sa platobné prostriedky zo 141 eur znižia na 120. A zároveň predpokladáme, že 145 miliard eur bude na záväzkoch. E, takže kladiem si otázku, a kladiem otázku aj vám, ako môže táto rovnica výjsť. Ja myslím, že niečo také nehrozí. Jedine, že by EÚ e, prijala nejaké nové výpočtové pravidlá, ale to by som neradil. Takže si uvedomujem, že už máme určité záväzky, ktoré zatiaľ ešte nie sú splatné vo výške viac než 200 miliard eur, tak e, sa to celé ešte viac dramatizuje. Celý tento rozpočtový postup je príliš komplikovaný, hovoríme tu o všeobecných rezervách, špeciálnych rezervách, nástrojoch flexibility, osobitných financovaniach on top alebo nie on top. E, toto je podľa mňa netransparentné, pripomína mi to skôr reč Georgia Orwella, e, ktorý svojho času hovoril o tom, že politika bude niekedy hovoriť takým jazykom, že už to občania nebudú vôbec rozumieť. A ešte posledná vec, keď sa pozriem na ten pôvodný návrh komisie, 142 miliard eur na platbách, rada povedala 140, parlament pôvodne 146 e, a teraz sme na 141. Váš rečnícky čas vypršal. Rečník je upozornený predsedničkou. Ďakujeme pekne. Prepašte, že som vás musela prerušiť, ale chcem, aby rozpráva skončila na čas. Ďalším rečníkom je predseda výboru pre rozpočet. Máte 2,5 minúty, pán Artui. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi, aby som sa na úvod poďakoval pani Gardia Sabal, pani spravodajkyni, pani Holmajer, pánovi Depremu, pani Georgieva. Chcem sa poďakovať talianskému predsedníctvu, hlavne pánovi Salinovi, veľvyslancovi. Blížime sa k hlasovaniu o našom rozpočte. Rád by som vyjadril ako sklamanie, tak aj e, nádej. E, sklamali ma tie rokovania, e, to zmierovacie konanie. Naozaj nebolo možné komunikovať s radou. 28 európskych poslancov v plnej zbroji, ani jeden minister, ktorý by mohol reagovať. 21. deň, na ten sme museli čakať posledný deň zmierovania, aby vôbec rada prišla so svojimi návrhmi. Bohužiaľ, boli nepriateľné. Kumulácia nevyplatených faktúr e, je vo výške asi 30 miliard v komisii. E, toto zhoršuje situáciu pre mnohých operátorov a e, ohrozuje to autoritu, ako aj dôveryhodnosť Európskej únie, jej dobré meno. Naozaj ma mrzí paradoxný prístup eh, rady pretože máme tu 6 miliard nepredvídaných e, príjmov e, z pokút. Európsky parlament to chcel využiť na splátenie najurgentnejších faktúr. Toto je naozaj elementárny princíp e, dobrej správy. Rada to odmietla. Naozaj ma prekvapil ten autizmus vlád, národných vlád, ktoré odmietajú dostať svojim zodpovednostiam, svojim povinnostiam, hoci tie záväzky akceptovali ministri neboli na rokovaniach, tvária sa ako dobrí hospodári, ale nechcú zaplatiť to, čo platiť treba. Platba je skrátka len mechanickým, mechanickou reakciou na rozhodnutie prijať vôbec záväzok. To, čo my požadujeme, povedie iba k stabilizácii európskych dlhov. Rok 2014 to je 4 eh, miliardy vyše, máme eh, iba 3 miliardy čosi. Eh, podobná situácia je aj v prípade ostatných e, období vždy tá e, záverečná suma je nižšia. Takže vidíte, kolegyne, kolegovia, že e, sumy z tejto dohody problém iste neriešia. Ale, a toto je tá nádej, ja dúfam, že tie záväzky, ktoré tu odzneli, že sa očistí rozpočet od dlhov, že nebudeme mať nesplatené fakty. Dúfam, že tieto záväzky sa aj splnia. Je potrebné dopracovať sa k rozumnej sume, udržateľnej sume to očistenie, e, to bude rozdiel medzi tými dvomi sumami a bude potrebné to e, v náležitom čase e, vyriešiť. A v roku 2016 možno bude potrebné revidovať dotočný finančný rámec a my sa samozrejme zmobilizujeme na tento účel všetko budúceho roku. Ďakujem pekne za pozornosť. Thank you. Our next... Ďakujeme pekne. A teraz na minútu a por Pani Nýriada, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi, aby som sa v úvode poďakovala kolegom, správodajcom, ako aj pánovi predsedovi za odvedenú prácu. Je zrejme, že rozpočet na budúci rok ukazuje ten veľký rozdiel medzi Európou bohatých a Európou chudobných. Tie škrty sú tu a ľudia vzhľadom na tieto úsporné opatrenia budú trpieť. A otrasná je situácia hlavne v sektore rybolovov v Írsku a sú tu ďalšie škrty, ktoré ich situáciu ešte viac zhoria. 908 miliónov eur z okruhu 2 tak to naozaj nepomôžeme tým najcitlivejším, najzraniteľnejším. Musíme im pomôcť, lebo si dokážu pomôcť sami. A je naozaj hrozné, že humanitárna pomoc je nižšia, než tomu bolo v tomto roku, vzhľadom na škrty v okruhu 4. Hnevame, že podpora e, pre OSN bola znížená z 300 miliónov na 286,5 miliónov. A musíme zvučiť, aby humanitárna pomoc a núdzová pomoc eh, bola eh, naďalej poskytovaná, aby sa platby navýšili, aby sme mohli zvládať tie katastrofálne situácie, eh, ktorým sú utečenci vystavení. A pokiaľ ide o plán predsedu Junckera, Opravný rozpočet bude mať priame dopady na rozpočet budúceho roku. Stiahnutie platieb z 1A a z 1B bude mať priame vplyvy na toto. Čiže toto nás znepokojuje a je potrebné to naliehavo riešiť. Ďakujem pani Nevieda. A ospravedlňujem sa, tuším, je tu modrá karta. Pani moj, uh, príjmete, pani Nieda, modrú kartu, ďakujem pekne. Takže na 30 sekúnd. Chcela som poprosiť kolegyňu, keďže žiadala o navýšenie pomoci pre imigrantov v ich situáciu, v tých centroch pre utečencov, či videla, čo sa stalo e, v Taliansku a tie korupčné škandály, kde pravicové aj ľavicové politické strany e, vlastne zneužili financie, ktoré boli určené pre týchto chudákov. Snažili sa, dokedy budeme zarábať na úkor týchto nešťastníkov. Skutočne ste kontrolovali tie financie, kde skončili v rukách koho? Ehm, nekontrolovala som všetko podrobne, ale musíme mať jasno. Musí to byť eh, teda jasno, ľudia musia vedieť, odkiaľ peniaze prichádzajú a kam idú. To je úplne jasné. Tam o tom nie je žiadna e, nie je o čom sa sporiť. Máte, mali ste svoje vystúpenie, pani Nereda odpovedala a teraz na 3 minúty pán Tarand. Thank you, madam Ďakujem, pani predsednička. V našej skupine uznávame dôležitú prácu, ktorú odvádzajú spravodajcovia a predseda výboru pre rozpočet. Eh, teda aj prácu, ktorú odvedli tento rok eh, a mm, teda bereme na vedomie dohodu. Určite to nie je eh, jedna z tých najhorších v porovnaní s inými rozpočtovými dohodami za posledné roky. Avšak Myslím, že tento, táto dohoda neumožňuje stabilizovanie veľmi náročnej situácie s platbami. Ako pán Depre už pripomenul parlamentu, Mali sme tri ciele, tri strategické ciele. Najprv teda stabilizácia situácie platieb. V tom sme zlyhali, máme e, teda akumulujú sa nezaplatené e, účty a potrebujeme diferencovaný prístup k tým špeciálnym nástrojom a tu sme tiež zlyhali, pretože nebolo prijaté rozhodnutie. A po tretie, potrebovali sme plán na e, zníženie nezaplatených účtov a tu sme tiež zlyhali, lebo zdá sa, že tá deklarácia nie je taká záväzná. Pani Gadia Savo Rulia povedala, že ona je nespokojná s tými číslami, ale napriek tomu bude hlasovať za ten rozpočet. Ja teda neviem, no moja otázka je, prečo by sme mali podporiť takúto dohodu? A prečo by sme sa mali tak e, vlastne obávať nejakého provizoria? Naopak, e, mali by sme to provizorium privítať, pretože len táto metóda tých provizorných 12 by umožnila rade, eh, čo, a respektíve eh, by primala tieto štáty, členské, eh, členské štáty v rade, aby trošku sa pohli k riešeniu. Naozaj veľa je toho, čo by som chcel povedať a nepoviem všetko. Poznáte to, rozpočtoví ľudia to vedia. Len trošku na záver Eh, moje tretie minúty, pani predsednička, by som bol taký emocionálny. Ak zajtra odmietneme ten rozpočet a zamyslíte sa nad tým, dajte si ten čas, tak eh, dostaneme možno 1-2 mesiace tie provizorné dvanastiny, ale novú situáciu eh, v tom, ako sa vlastne ten nový európsky rozpočet vôbec zostavuje a aká bude skutočná úloha tohto parlamentu podľa Lisabonskej zmluvy. To musí byť zrejmejšie a ak budeme hlasovať za, tak môžeme akurát našim deťom spievať uspávanku Leonarda Koena. E, každý vie, že táto dohoda je zlá a že tí dobrí prehrali. Ďakujem pekne. Thank you, um, uh, Mr. Our next... Ďakujem, pán Tarand. Ďalší nasleduje. Nejde na pol minúty, pán Zany. Ďakujem, pani predsedajúca. Dohoda, ktorá sa dosiahla to bola jediná možnosť, aby sme zabránili e, e, provizórny európsky rozpočet 12. My sme vždy boli počas rokovaní rozhodní. Jasný problém sú platby, ale táto dohoda v skutočnosti situáciu nevyrieši, ale ju zhorší. V roku 2014 sme dosiahli odborárske minimum a v roku 2015 e, sa tento prístup e, skutočne pomýlil. E, tá potreba pladieb sa obetovala na politickom oltári. Ja si myslím, že to nie je seriózny prístup. 140 e, miliárd eur viazaných prostriedkov nie sú zabezpečená, teda budú ďalšie milióny, ktoré budú chýbať v platbách budúci rok E, budeme mať rovnaké podmienky, hoci, a, hoci ešte aj horšie. Nie je možné takto ďalej pokračovať. V hre je e, dôveryhodnosť samotnej EÚ. Mnohé politické strany hovoria, že potrebujú nejaké rámce či marže, ale títo kolegovia, neviem, či si uvedomujú, sú exponenti e, v tých politických stranách, ktoré vládnu v členských štátoch Eh, takýmto rokovaním sme sa dostali do situácie, že Európa bude bez zdrojov. Sice sa hovorí, že je potrebná zmena, hovorila to aj rada, ale naďalej bola vlastne aj komisia komplicom tohto postupu a fakty sú bohužiaľ také, aké sú a zaostávajú za slovami. Um, Ďakujem pekne, ďalej vstúpi pani Montel. Nevidím, že by tu sedela eh, Myslím, že to ani teda nie. Takže ďalej vystúpi pán Rubich. Minúta a pol, nech sa páči. Ďakujem pekne, pekne pani predsednička. Srdečná vďaka, pani predsednička. Myslím, že rozpočet, nás na budúci rok stavia pred veľké výzvy. Chceme dosiahnuť, aby Európska únia na jednej strane sa nezadlžovala na úkor členských štátov. E, nie je to jednoducho možné, aby členské štáty e, svoje dlhy zvalili na Európu a ešte, to nezohľa, ešte by sa to nezohľadňovalo v prípakte stability. Takže myslím si, že Junckerov plán je veľkou príležitosťou. Je to šanca, že e, môžeme, budeme môcť rozdiskutovať diskutovať seriózne aj otázku vlastných prostriedkov. A potom je tu otázka eh, výnosov z dražieb, frekvenčných pásiem, eh, vypísať to v 28 členských štátoch a výnosy z tej dražby eh, potom možno spojiť s tou Connecting Europe Facility. To by bolo celkom dobrý základ a potom ešte by sme mali uh, prostriedky z Horizontu 2020 z finančného nástroja a to celé e, spojili do modelu PPP. Mohlo by to byť celkom zaujímavé, e, mohli by sme tu mať sieťovú infraštruktúru, investovať to do digitálneho jednotného trhu. No a keď konečne ďalšie sa bude mať odvahu tento balík digitálneho jednotného trhu aj schváliť, tak sa posunieme obrovský kus vpred a myslím si, že aj nové projekty, e, ktoré sme tu načrtli, jasne ukazujú, že tento program eh, pre Business Angel, pre tých podnikateľských anielov, eh, tiež môže byť eh, stimulom dosiahnuť viac. Ďakujem pekne. Thank you, Mr. Rubich. Ďakujem pekne, pán Rubich. Za chvíľku vystúpi pán poslanec Banka, ale ešte predtým chcem informovať parlament, že rada musela z rozpravy teraz odísť, pretože má už tie povinnosti, ktoré boli pred e, tým dohodnuté. Ale ešte sa vráte. Takže pán Maňka, nech sa páči. Minúta. Ďakujem. Súhlasím s pánom predsedom komisie Junckerom, že treba zmeniť pracovné metódy. Toto posolstvo určite adresoval aj Rade minimálne v oblasti rokovaní o rozpočte. Vďaka spravodajcom a ich tímom vďaka profesionálnemu vedeniu rokovaní nakoniec máme na stole kompromis. rozpočet európskej únie je jedným z najdôležitejších nástrojov prejavu solidarity medzi členskými štátmi ale predstavuje aj jasné spoločné úspory. keď štáty lepšie skoordinujú svoje politiky budú mať viac peňazí aj na svojich účtoch. musíme o tom viac diskutovať aj v európskom parlamente aj s ministrami v rade ale aj s poslancami národných parlamentov. len ak budeme pracovať efektívne dokážeme čeliť najväčším výzvam. twenty one storočia klimatickým zmenám rizikám v oblasti energetickej bezpečnosti daňovým únikom hospodárskej globalizácii či hrozbám pre našu bezpečnosť. ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej minúta a pol, pán Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja vítam skutočnosť, že tento rozpočet spadá pod tie dohnuté limity viacročného finančného rámca. Takisto ma teší, že tu je väčší dôraz na rast a pracovné príležitosti. V tomto zmysle komisia jasne preukázala, že chce eh, pozitívne reagovať na potreby európskych občanov a to ma teší. Ale som trochu eh, sklamaný, že ste sa viac eh, nesnažili E, riešiť tú otázku nezaplatených e, pohľadávok. E, to podľa mňa nie je akceptovateľné. My sme v minulosti zjavne minali viac peňazí, viac peňazí mieli, než koľko sme ich mali k dispozícii a my nechceme kvôli tomu tu v parlamente žiadať o väčšie príjmy, vyššie príjmy. My hlavne chceme využiť tie zdroje, ktoré máme k dispozícii efektívnejším spôsobom keďže naše zdroje sú obmedzené, mali by sme ísť eh, podľa takých priorít, kde je najväčšia hodnota, kde sa to najviac oplatí. Ale na to, aby parlament toto mohol spraviť, eh, potrebuje eh, silnejšie právomoci, silnejšiu úlohu, pokiaľ ide o vyhodnocovanie, monitorovanie a rozhodovanie týchto peniazov. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne. Ďalej, minúta a pol. Pán Torvalds. arvoisa puhemies ajattelin tänään tehdä jotain hyvin ei suomalaista eli. ďakujem pekne ja som chcel spraviť dnes jednu netradičnú vec. Chcel som sa e, poďakovať, povedať thank you, merci beaucoup Gerard, e, muchas gracias, ďakujem Janoš, merci beaucoup Jean a tak e, ďalej. Okrem týchto spravodajcov chcel by som sa poďakovať aj našim asistentom, ktorí veľmi e, usilne pracovali a takisto aj talianské predsedníctvo treba oceniť za to, že pracovalo na dosiahnutí dobrého e, výsledku. A takisto e, sme vďační nakoniec aj rade, e, ktorá veľmi bojovala, veľmi intenzívne bojovala proti návrhom E, návrhom e, parlamentu. Rada e, po rusky sa povie soviet a naozaj ste boli taký tak povedať sovietsky e, neústupčiví a nakoniec to víťazstvo je o to slačie pre nás. E, ďakujem pekne ďalej pán Ečníka. Pani predsedajúca, kolegovia poslanci, prečo vlastne a pre koho pracujete. Ja si to, nielen si to kladem ja túto otázku, ale aj občania, ktorí vás zvolili a skutočne e, ako vás môžu obviňovať, pretože tu sa legitimizovala neoliberálna komisia v službách mocných ktorá vlastne e, vysiela e, strach na grécky národ. Dnes a zajtra budeme hlasovať o rozpočte rozpo- e, únie na rok 2015. Je to jeden z mála nástrojov na redistribúciu sociálnej spravodlivosti na európskej úrovni. Po pantomime rokovaní tak tu dnes predkladáme takýto rozpočet, rozpočet, ktorý naďalej bude ničiť európske hospodárstvo a ktorý bude naďalej zväčšovať priepasť medzi severom a juhom a ktorý dáva krídla e, fantazmovi fan, alebo duchovi e, fašizmu. E, tento rozpočet je plný škrtov, krátkozráky, európsky Zajtra tento parlament môže veľmi jasne a nahlas povedať, akú chce Európu, že je to Európa, kde Grécko, Španielsko a ďalší hospodársky partneri, eh, v akej sú situácii. Môže povedať toto, alebo môže naďalej pokračovať vo svojej nezodpovednej ceste. Ale situácia na kontinente je taká, že chudoba ľudí sa zväčšuje ak e, pracujete v prospech finančných vampírov, to mm, no, otázka je skutočne pre koho pracujete. Vy zajtra budete mať príležitosť preukázať skutočne pre koho pracujete. Ďakujem pekne. Pán Vioti, tu má žiadosť o modrú kartu. Akceptujete to? Vy? Áno? Takže, pán Vioti, nech sa páči. 30 seconds, please. Ďakujem, pán Ečenike. Vaše vyhlásenia sú zaujímavé a tiež pozmeňovacie návrhy, ktoré ste v posledných hodinách predložili zadefinovali ste ako pantomimu toto rokovanie, ale vy ste pri rokovaniach vôbec neboli prítomní a mohli sme si vaše stanovisko vypočuť oveľa skôr a mohli sme takto spolu e, vybudovať e, rozpočet, ktorý je menej samovražedný, než ste vy sa teraz vyjadrili aké stanoviska by ste teda prijali, aby som vás vyzval, že ak chcete, tak budúci rok by ste sa mohli skôr zúčastniť tohto postupu. Pán Ečenike, môžete odpovedať? Bol som prítomný v, vo výbore rovnako ako akýkoľvek iný poslanec. Ja si myslím, že práca našej politickej skupiny bola príkladná. a vo vašom vystúpení som nezachytil žiadnu otázku, tak neviem, na čo by som vám mal odpovedať. Thank you. Uh, ďakujem pekne. Pán Škrlec. Škrlec, jedna minúta, nech sa páči. E, ďakujem pekne. Pani predsedajúca, vážení kolegovia. Častokrát e, tie prírodné katastrofy sú naozaj e, veľmi dramatické, menia životy tisícom ľudí a E, milióny eur sa potom používajú na to, aby sa napríklad zaplavované e, oblasti nejakým spôsobom, aby bolo po, e, aby sa im dostala nejaká pomoc a to platí napríklad aj u nás v Chorvátsku tiež tam máme e, e, takéto situácie a podľa mňa by bolo rozumnejšie tie financie e, používať skôr na prevenciu. Kovecná politika práve pozbuduje tieto členské štáty aj susedné štáty, aby konali takýmto preventívnym spôsobom a projekty koheznej politiky, ktoré by boli na práve že prevenciu e, následkov klimatických zmien, to by bol správny spôsob, ako e, pomôcť trvalodržiteľnému rozvoju hospodárstiev malých e, krajín. Máme tu e, predsa všetky inštitúcie, ktoré by sa mali venovať týmto cieľom. Ďakujem pekne. Ďalej pán Arnold. Ďakujem. Opäť raz tu hovoríme o téme rozpočtu EÚ eh, e na rok 2015. Chcem vám vysvetliť, ako toto ľudia vnímajú u nás v Anglicku. Eh, je tu istý pocit, že od daňovníkov sa eh, žiada, aby stále viac platili, ale za to nedostávajú primeranú odplatu, tak povediec. A keď sa e, predátáva napríklad ten hrubý národný dôchodok v prípade Británie, tak e, to iba pozbudzuje e, tieto e, pocity. Ak Nemecko má platiť menej, ale napríklad Grécko alebo Taliansko má platiť viac, tak ľudia to vnímajú veľmi špecifickým spôsobom. To je, myslím si, pochopiteľné a e, pamätajme si, že v posledných voľbách e, veľa hlasov dostali práve strany, ktoré chcú menej Európy. Možno, že máte pocit, že to je menšinová záležitosť alebo názor e, v Európe, ale v Británii to už dávno nie je menšinová záležitosť. Práve naopak, za posledný týždeň sme mali napríklad dva prieskumy, ktoré ukazujú, že 58% ľudí, ktorí vyjadrili nejaký názor, chcú, aby Spojené kráľovstvo vystúpilo z Európskej únie. Čiže tento rozpočet ak sa máme e, teda k nemu vrátiť. Áno, je to pekný kompromis, je elegantný a je to kompromis medzi parlamentom, radou a komisiou. Ja chápem, že to je kompromis, e, ktorý pre možno väčšinu e, našich poslancov nie je úplne uspokojivé, keď nakoniec možno na ňom budú hlasovať. Ale tu je práve ten obrovský rozpor, veľký rozpor medzi tým, čo sa deje tu a čo sa deje u nás v Británii. Podľa mňa to nie je kompromis, ktorý by e, britskí voliči, britskí ľudia mohli akceptovať. A tieto obrovské rozpory, tie rozdiely medzi e, Britániou a Európou e, proste vyjadrujú to, že je tu obrovský rozdiel vôbec konceptuálny, pokiaľ je o to, o čom by Európa mala celá byť. Ďakujem pekne. Ďalej pán Sinadinovs, jedna minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. Zemetrasenie v mojej krajine e, spôsobilo obrovské škody, asi 162 miliónov eur došlo k zničeniu príbytkov, čo spôsobilo, že množstvo ľudí sa ostalo na ulici, na, dostalo e, na dlažbu na ulicu. A teraz sme videli skutočnú tvár EÚ, ktorá vytvára pravidla, ktoré obhajujú záujmy veľkých členských štátov, ale ostatným členským štátom sa pre, rozdeľujú len omrvinky. A neuvažuje sa o tom, že krajina, ktorá skutočne hlboko trpí krízou, že je tam množstvo ľudí, ktoré e, žijú na Prahu chudoby, tak jednoducho tieto krajiny nemôžu splňať rovnaké pravidlá ako e, krajiny, ktoré sú v lepšej ekonomickej situácii. Mm. A ten princíp EÚ vlastne ukazuje, že tu máme e, sociálny deficit EÚ. Nezabúdajme na princípy, na ktorých je založená EU, rovnosť a vzájomný rešpekt. Ďakujem za pozornosť. Ďalej pán Murešan. Yeah, so Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Máme konečne rozpočet na rok 2015 a to v každom prípade je pozitívna správa pre Európu. Všetci sa asi zhodneme, že bez parlamentu by sme tu mali rozpočtovú krízu a blokádu mnohých európskych projektov a to by malo, alebo bolo malo negatívny dopad na masterné podniky, na študentov Erasmus, na výskumníkov a tak ďalej. Ale parlament mal jasnú, silnú pozíciu a tým pádom sa nám podarilo zvrátiť väčšinu navrhovaných škrtov zo strany rady a takmer stabilizovať e, tie nezaplatené faktúry. Čiže tie platby sme, dá sa povedať, e, stabilizovali, ale nevyriešili tento celý problém. Naďalej máme nesplatené e, faktúry, nesplatené záväzky, že je to veľmi veľká e, suma a chceme ju a musíme ju postupne znižovať. či, teší ma ten plán tieto nesplatené záväzky e, riešiť a znižovať postupne ten objem, o ktorý ide. Ale naďalej sú tu ešte otvorené aj iné otázky. Napríklad špeciálne nástroje ja som spravodajca, pokiaľ ide o mobilizáciu Európskeho solidárneho fondu na rok 2015 a tam môžem povedať, že rada naďalej je presvedčená, že e, platby v tomto nástroji majú byť v rámci e, marže rozpočtu. A to je ďalší spôsob, ako vlastne e, rada chce MFF ďalej škrtať. My sme jasne povedali, že aj záväzky, aj samotné platby e, musia ísť nad tie marže. Ako vieme, Európska únia nesmie mať žiaden e, deficit a jednoducho rada musí tiež e, konať v súlade s našimi zmluvami a zabezpečiť, že aj EÚ naozaj svoje záväzky spláca. Ďakujem pekne. Ďalej pán poslanec Vogen. Ďakujem pekne. Veľa hovoríme o rôznych e, číslach, keď sa hovorí o rozpočte, ale niekedy sa zabúda na to, na čo sa tie peniaze naozaj e, vynakladajú. A najmä hovorím o príjemcoch európskych investícií. Všetci poznáme príklady e, príjemcov, či už sú to napríklad polnospodárske fondy alebo iné fondy, ktoré nie sú celkom v poriadku. Napríklad vo Velse nedávno bolo oznámené, že na univerzite v Swansea sa má investovať e, nový, do nového kampusu nejakých 700 miliónov uh, uh, Libier a sú to viaceré ďalšie univerzity, ktoré tiež takýmto spôsobom toho budú tiež, ťažiť. A preto hovoríme, že nie všetky časti EU sú, pardon, Británie sú proti EU. Máme aj také regióny, kde si uvedomujú, že tieto investície sa praxi pretavujú do konkrétnych e, projektov. A práve v týchto akademických e, e, sektoroch je to najdôležitejšie. V každom prípade potrebujeme rozpočet, ktorý je adekvátny a ktorý sa najmä sústredí na to dôležité a to sú tie veci, ktoré podporia nové pracovné príležitosti a hospodársky rast. Ďakujem pekne, pán Von. Ďalej, pán poslanec Kužmiuk pani przewodnicząca pani komisarz! mimo twardego stanowiska parlamentu wobec. ďakujem pekne pani komisárka napriek veľmi rozhodnému stanovisku európskeho parlamentu a komisie tých šesť opravných rozpočtov na rok two thousand and fourteen aj two tak výsledky trialógu naozaj nie sú veľmi dobré. Mohli by ste hovoriť pomalšie, prosím, hovorí pani predsedujúca. Rada povedala, že v oblasti alebo pre tento tretí opravný rozpočet e, namiesto toho, aby sa to vrátilo e, do národných štátov, teda do členských štátov, tak aby sa to využilo na e, zaplatenie nezaplatených faktúr. Platby na rok 2015 sa, zvýšili o 14, teda oveľa viacej, než čo chcel Európsky parlament. Navrhla to komisia vo svojom návrhu rozpočtu, preto Máme 4,7 milióna viacej platieb, čo je optimálne a hovoríme o 30 miliardách a takýmto spôsobom budeme mať lepší rozpočet, ale to samozrejme nevyrieši problémy s platbami, len sa to trošku napraví. Takže pripomienka komisie je dobre, že by sa využila krízová rezerva, hovoríme o niekoľkých miliónoch aby sa mohli realizovať platby a tie pomôžu vyriešiť túto situáciu. Napríklad okrem poľnohospodárstva by sa so to mohlo použiť aj na e, problém embarga Ruska na niektoré e, výrobky. Mali by sme sa snažiť aj kompenzovať farmárov v Európe. Ja si myslím, že aj to je jedna z dôležitých vecí. Ďakujem na minútu. E, slovo pán Omarži. Ďakujem spravodajcom za ich prácu a rád by som zdôraznil aj veľkú angažovanosť predsedu Artiu a tiež to, že sa dosiahol konsenzus v našom výbore, aby sme dosiahli potom pokrok od rady, ale tiež treba uznať, že ten pokrok od rady je veľmi skromný a že sa dosiahol skutočne len po dlhých a ťažkých rokovaniach a že tento kompromis nerieši definitívne problém nezaplatených faktúr, pretože v roku 2015 máme znovu tých 26 miliard, ktoré chýbajú. Takže už odteraz musíme začať s rokovaniami s radou, aby sme našli riešenie do budúcich rokov, pretože vieme veľmi dobre, že hlavné e, platby sa budú robiť v roku 2018, pretože ide o tie kohezné programy a vtedy, e, vtedy sa bude e, realizovať tá platba a ak to riešenie nenájdeme teraz, tak čo skoro toto riešenie nebude udržateľné a vyzývam radu, aby prišla s dlhodobými riešeniami. Rečník je prerušený a nerozumieme mu. Využili ste svoj rečnícky čas a teraz dostane na minútu slovo pán Bali. grazie, Ďakujem, pani predsedajúca. Európsky rozpočet by mal, je ale pre, pre, hru pre všetkých. Európsky parlament nezískal to, čo chcel a musel obetovať mnohé priority, ktoré sa vyjadrili v tejto sále. Je to prehra aj pre radu, aj pre členské štáty, pretože nepochopili, že e, vlastne tie e, dlhy, ktoré má EÚ, tak sa to, to sú aj ich dlhy a tých 26 miliard eur budú ťažiť aj na ich firmách a na ich občanoch. Aj, konfu, aj komisia bola dosť zmetená, e, pretože nebola schopná vyriešiť problémy tak sme sa dostali do nebezpečnej špirály. Komisia žiada od členských štátov prísnosť v rozpočte a parlament je uprostred medzi dvomi mlinskými kameňmi. Čo ostáva z tejto Európy? Ja si myslím, že občania sú z tejto situácie naozaj unavení. Thank you. Ďakujem pekne. Na 1,5 minúty dostane slovo pán Kircos. No, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja si myslím, že dosiahnutý kompromis je pozitívny. To nám umožnilo zabrzdiť e, to veľké zadlžovanie a výdavky a takto trhy majú vyššiu dôveru v EÚ a dosiahli sme rovnováhu e, v európskych financiách a trochu sme tiež napravili problém rozpočtovej krízy, pretože keby sme sa dostali k provizorným 12 nám v rozpočte, tak by sme mali ďalšie problémy. Ale tento rozpočet nie je pre vec viacej Európy, pre európsku integráciu. Je to len 1% HDP členských štátov a neboli sme schopní tiež vyriešiť problém vlastných zdrojov. Ak chceme ísť naozaj vpred, a zároveň počujeme euroskeptikov a protieurópsky orientovaných, ktorí by si želali, aby sme znížili sociálne výdavky, aby preukázali, že vlastne Európa EÚ nefunguje naozaj peniaze a financie, ktoré sú v rozpočte, nie sú financie, ktoré sa vyhadzujú von oknom, ale mali by byť prospech všetkých členských štátov. Ďakujem na minútu slovo má pán Penegrasku. Ďakujem spravodajcom za ich úsilie. Konečne EÚ bude mať rozpočet na rok 2015 a to je veľmi dobré, ale to neznamená, že všetky problémy sa vyriešili. Konsenzus, ktorý sa dosiahol, je nekompletný pretože ostáva problém platieb a predchádzajúcich eh, dlhov. Prístup rady v diskusii s parlamentom sú tam problémy eh, s tvorbou pracovných miest a eh, neschopnosť predkladať skutočné projekty pre inovácie a výskum a vývoj, takže ja ako veľmi mladý člen Európskeho parlamentu som veľmi sklamaný. Ja si myslím, že e, dôsledky z rozhodnutí z tohto roka budeme e, zbierať v budúcich rokoch. My v parlamente napriek stanovisku Rady a komisie my sme urobili všetko preto, aby to bolo v prospech európskych občanov pretože záujmy európskych občanov sú záujmy e, európske a pri rozpočte musíme byť transparentní a otvorení. Ďakujem, pán mm, Pani predsedajúca, dobrý večer. Pani Od 19. do 2. augusta zasiahli e, najchudobnejšiu krajinu Európskej únie, e, zničujúce záplavy. 15 tisíc domov bolo zničených, tisíce Bulharov ostalo bez strechy nad hlavou. E, Bulharská vláda odhadla stratu na 30 miliónov eur. A obrátil som sa aj na predchádzajúceho e, predsedu komisie Barozu, ktorý, so žiadosťou o E, podporu 20 miliónov eur, ale nedostali sme túto podporu a dúfam, že najchudobnejší štát v EÚ bude vypočutý, pretože inak tisíce chudobných rodín sa stávajú obeťami a čakajú na vašu podporu. Potrebujeme peniaze, potrebujeme skutočnú pomoc z, od Európskej komisie, pretože inak tento rozpočet spôsobí umrtia ľudí a tieto prípady budú častejšie. Ďakujem pekne. Nasleduje pani Miša, na jedna Ďakujem pani predsedajúca, kolegyňa a kolegovia. Nemali by sme si tu vykreslovať rúžovými farbami niečo, čo naozaj pekné nie je. Vo 4. oktobri parlament jednoznačne e, peniaze, ktoré sa môžu vynaložiť v 2015 roku v výške 146 miliónov eur, teda vyhlásil za potrebné a teraz 141 miliard je tu na papieri. Konkrétne sa škrtá e, na koheznej politike, štruktúrnych fondoch a takisto sa škrtá v oblasti vzdelávania a kultúry, napríklad Erasmus Plus a Kreatívna Európa. Myslíme si, že to je nezodpovedné a opäť nás rada stavia pred metódu e, teda ver alebo e, skap a teda buď budeme e, s týmto e, súhlasiť, alebo budeme mať núdzový rozpočet. To považujeme za neseriózne a preto moja politická skupina nebude súhlasiť s takýmto e, rozpočtom. Pán kolega Mach na jednu minútu. Dámy a pánové, Európska únia... Dámy a páni, EÚ má rozpočet 140 miliard eur a veľa zastáncov európskej integrácie hovorí, že je to vlastne málo, že je to menej, než prerozdeľujú jednotlivé členské štáty. Ale mne to príde veľmi veľa, keď týchto pár ľudí rozhoduje o 140 miliardách. A keď sa pozerám na to, ako sa vynakladajú, tak vidím obrovské plitvanie. Tento rozpočet je nespravodlivý a spôsobuje veľkú nespravodlivosť. Niektoré štáty platia viacej, než dostávajú a niektoré dostávajú viacej a naopak. A u všetkých týchto štátov to spôsobuje zadlžovanie. Keby sme E, e, znižili platby e, do rozpočtu, by sme ušetrili tí, čo platia viacej, by nemali deficit a tí, čo dostávajú, by sa nemuseli tak zadlžovať, aby museli spolufinancovať projekty. A ja som za kompletné zrušenie, zrušenie členských príspevkov do EU rozpočtu. Ďakujem, pán kolega Mach. A teraz kolega Marinesku na jedna minúty. Den sehe ich nicht. Nevidím ho tu. Takže dve minúty Pán kolega Denano. Oui, Ďakujem, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, keď sme na konci rozpočtového postupu, ktorý by som kvalifikoval ako chaotický, kde parlament bol medzi dvomi mlinskými kameňmi, teda na jednej strane členské štáty neboli schopné prebrať rozpočtovú zodpovednosť a komisia nebola schopná prijať kompromisy, ktoré sa znižovali, tak by som znovu upozornil Európsku úniu na riziku nezaplatených faktúr v prípade štrukturálnych fondov na našich, na našich územiach Neboli sme schopní vyriešiť platby a dať ich na úroveň viazaných prostriedkov, tak každoročne sa zväčšuje rozdiel medzi nimi a navyšuje sa úroveň nezaplatených faktúr a to je e, samotná dôveryhodnosť EÚ, ktorá je v hre. Dohoda o rozpočte na rok 2015, ako aj dohoda na, o opravných rozpočtoch 2014 bola, potro, bola potrebná. Museli sme to urobiť, aj sme to urobili a ja by som poďakoval aj pogratuloval spravodajcom, ktorí umožnili e, tento výsledok, ale rád by som tu vyjadril želanie, aby sa e, zmenila situácia do budúcnosti. V tejto sále sa ľudia byli za to, aby bola revízna e, klauzula VFR v roku 2016, aby sa zvýšili e, rozpočtové ambície EÚ, aby sa odpovedalo na očakávania európskych občanov a ja si myslím, že to bude aj príležitosť, aby sme znovu mohli viesť boj za skutočnú európsku fiškalitu a e, ja si myslím, že tento e, súčasný e, systém neumožňuje mať solidárnu Európu. Potrebujeme špecifické zdroje pre EÚ, ktoré zabrania za každým e, krízam v týchto rozpočtoch, rozpočtoch EÚ, hlavne v prípade pladieb. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán kolega Denano. A na jednu minútu kolega Ozog. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący panie przewodniczący panie panowie! ďakujem pán predsedajúci dámy a práca na rozpočte eú trvala veľmi dlho a jeho výsledok e, je vlastne kompromis, ale len na oko sa vlastne podarilo nejakým spôsobom zalátať tú rozpočtovú dieru. Nikto nechce rozpočtové provizórium. Na jednej strane je tento rozpočet čiastočne pozitívny. E, narástli výdavky na vzdelávanie, na inovácie, na podporu hospodárskeho rastu a tiež na zamestnanosť. Ide predovšetkým o regionálnu súdržnosť, ale na druhej strane je tu problém kumulácie nezaplatených e, e, faktúr a hovorí sa, že by to mali vyriešiť členské štáty, no ale dámy a páni, akým spôsobom v súčasnosti 4,8 miliard eur sa majú vynaložiť na zaplatenie e, tých faktúr nezaplatených z tohto roka, ale ja sa obávam, že tá kumulácia nezaplatených faktúr bude narastať. Rečník bol prerušený. Ďakujem, pani kolegyňa Moj. Prezidente, kolegy. Ďakujem, pán predsedajúci, kolegovia. Som e, rada, že sa hovorí o Sardínii a o solidarite aj v novom rozpočtovom balíčku 2015-16. Je potrebná solidarita pre tých, ktorí utrpeli e, záplavami, ktoré prišli v novembri 2013 na Sardínii a priniesli priame škody pre viacej ako 620 miliónov eur. 16 miliónov z fondu by mali pokryť náklady na oživenie infraštruktúr verejných budov, ktoré sú potrebné pre občanov, ktorí si tiež potrebujú znovu založiť svoj život. Záväzky komisia talianského predsedníctva sú teraz e, v tom zmysle, aby tieto financie boli využité tam, kde boli určené. Veľmi často miestna samozpráva musela čeliť korupcii pri zneužívaní európskych fondov. Teda je potrebné monitorovať a zabezpečiť, aby každé euro sa skutočne použilo na to, na čo bolo určené, teda na rekonštrukciu našich území. Ďakujem, pani kolegyňa môj. A teraz na 1,5 minúty pán kolega Čiku. Prezident. Ďakujem, pán predsedajúci ja si myslím, že je dôležité, ako povedala predrečnička, pripomenúť, že vo VFR sú aj fondy Solidarity, pokiaľ ide o mm, Sardíniu. Hovoríme o vážnej udalosti, kde E, bolo 16 smrteľných obetí, išlo o veľkú prírodnú katastrofu. Ja si myslím, že zajtra by sme mali veľmi solidárne a jednotne hlasovať, nielen v prospech Sardiny, ale aj Grécka, Slovinska a tak ďalej, teda celej série krajín, ktoré zažili drámu e, prírodných katastrof a prinieslo to aj potom drámu e, v, v občianskej spoločnosti, ktorá je v kríze. E, musíme tu urobiť aj výzvu k talianskej vláde e, v tom smysle, ako požiadala aj komisia, aby tieto fondy boli skutočne správne e, destinované. Potrebujeme vôľu a konkrétne postupy. Nie je možné, aby títo ľudia toľko čakali, ktorí zažili dramatické situácie a naďalej v takomto takto dramaticky žijú, pretože E, nedostali fondy alebo e, e, nedošlo k správnemu vyplateniu. Takže žiadam skutočne o solidárny prístup. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán kolega Čiku. A následuje kolega Vioty. Ďakujem, pán predsedajúci na konci tejto fáze, ktorá bola naozaj veľmi, veľmi dlhá a komplikovaná. Prvé moje slova vďaky idú pánovi Artui a spravodajkyniam a spravodajcovi pre rozpočet. Táto fáza bola naozaj veľmi, veľmi komplikovaná mrzí ma mňa ako Taliana, že konečne síce potom talianské predsedníctvo dosiahlo významné výsledky, ale e, predsedníctvo sa pohlo až príliš neskoro. Ale tiež treba dodať, že mám taký pocit, ak dovolíte, že je to akýsi nedostatok rešpektu k Európskemu parlamentu, ktorá je jediná priamo volená európska inštitúcia. A ja si myslím, že na tom by sme mali veľa popracovať. Určité postoje, oneskorenia, tieto skutočne um, prinášajú vodu na plyn euroskepticizmu a eurofóbie zložitý systém, v ktorom sa teraz nachádzame, nezaplatené faktúry, rozpočet, ktorý je ešte obmedzenejší na budúci rok, tak um, za každým, keď sa vraciame do našich krajín a musíme hovoriť mladým ľuďom, ktorí majú síce v hlave zaujímavé projekty, hovoríme s našimi starostami, s našimi firmami, podnikateľmi, tak my pre nich musíme dať nejaké záruky. Nestačia len sluby musíme im dať záruky, že skutočne tie dlhy budú potom e, zaplatené a že záväzky splnené. A preto sú ľudia znepokojení kvôli tomu, čo sa urobilo doteraz a čo sa bude diať s rozpočtom v budúcom roku. A mm, preto žiadam aj v budúcnosti maximálnu transparentnosť a jasnosť, pretože nemôžeme jednoducho nechať bokom záväzky, ktoré sme prebali k občanom. Ďakujem pán kolega Vioty a teraz kolega Ellery, teda po minúty. Ďakujem, pán predseda. E, srdečná vďaka spravodajcom. Bolo to hrdinské a myslím si, že e, výskumníci, rast a inovácie v Európe e, sa za to poďakujú. Chcem poďakovať aj komisii za to, že pri druhom návrhu rozpočtu sa nepoddala. Ale treba jednu vec povedať aj tak v oblasti inovácií a v ďalších oblastiach, napríklad pri plat, teda, pokiaľ ide o platby, e, tam teda zaostávame, ťaháme tie problémy za sebou a dostali sme sa do bodu, kde sa musia generálni riaditeľia naozaj zamyslieť nad tým, či vôbec môžu podpísať zmluvy, pretože e, sa už pohybujú po okraji teda nejakej rozpočtovej e, nedôvery a to všetko musíme mať na pamäti, keď hovoríme o rozpočte Horizon, teda Horizon 2020, ak sa tam e, budú hľadať nejaké nové programy alebo nové úspory, jednoducho preto, že je ľahšie vyplieniť tento program, než sa e, zásadne e, teda e, sporiť s radou, tak varujem pre ďalšiu e, diskusiu o rozpočte. E, zobrať z programu Horizon 2020 na e, program Juncker. E, to je podľa mňa ľahko vážne, pretože e, inovácie zameniame za investície a to nepovedie k rastu, potrebujeme zdieľať záťaž a nemôžeme si vyberať len tú jednoduchšiu cestu, že vyberieme to z programu ktorého členské štáty nealokujú, potom bude, menšia politická, bude menší politický odpor. To práve brzdí tým, tie inovácie v Európe ktoré by mali byť základom pre rast. E, ďakujem pekne. Ďakujem kolega Ehler. Teraz kolega Tang na jednu minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcel by som pri tejto príležitosti poďakovať kolegom v celom parlamente za e, veľkú spoločnú snahu a úsilie, ktoré vynaložili. Tento rok naozaj bol veľmi zdlhavá záležitosť, keď sme hovorili o rozpočte. A škoda je, že ľudia jednu vec hovoria, druhú robia. A myslím si, že to tu tiež e, nastalo. A musíme sa opäť pozrieť na celý tento systém rozpočtu a aby sme zabránili radia členským štátom, že budú hovoriť jedno a robiť druhé. Nesmieme zaostávať eh, v platbách. To je naozaj veľmi zlé a niektoré členské štáty eh, naozaj si musia vysúkať eh, rukavy. Ďakujem, pán kolega. A teraz pán kolega Zdechovský, jednu minútu. Ja, prezidente, <clears throat> chcel bych nejdříve podiekovať všem. Rád by som poďakoval všetkým spravodajcom, aj pani komisárke a vôbec všetkým, ktorí sa rokovania zúčastnili kolegovia. Musíme si pripomenúť, že bez jasného rokovania a pozície EP by toto rokovanie skončilo absolútnym fiaskom. Som tiež rád, že máme poriadny rozpočet a, rozpočet a že nemusíme e, ísť cestou provizornej dvanástiny. To by ohrozilo dôveru v EÚ a ohrozilo by to aj projekty našich vedcov a študentov. Tiež považujem za dôležité, že sa nám podarilo s radou vyrokovať dobrý balíček pre rast a inovácie. To je dobrá správa do budúcnosti. Celkovo tento rozpočet považujem za dobre vyrokovaný kompromis, ale mám malú e, výtku alebo pripomienku. Ja ako spravodajca v Libe pre rozpočet musím upozorniť, že som sklamaný jednou vecou. V súčasnosti čelíme veľkému prílivu migrantov z konfliktných oblastí a môžeme očakávať ich náraz. Takže musíme mať dostatok financií pre agentúry Frontex, Europol a ďalšie a musíme ich vybaviť dostatočnými finančnými prostriedkami a personálnymi kapacitami, aby boli schopné čeliť týmto problémom. Akékoľvek zníženia môžu mať dopad na fungovanie týchto agentúr, na to, ako budú plniť svoje úlohy na vnútornú bezpečnosť aj na imigračnú azylovú politiku. Ďakujem pekne, pán kolega Zdechovský. Teraz je na pol minúty pán kolega Lamasúr. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Tento kompromis bol potrebný a ja gratulujem aktérom predovšetkým vynikajúcej delegácie Európskeho parlamentu. Nebolo vôbec možné e, E, pri, pripustiť alebo o, upustiť od toho elánu, ktorý Juncker chce dať rozpočtu. Ale všetko prebieha tak, ako keby všetky členské štáty, či sú dobrí alebo zlí žiaci v rozpočte, ako keby sa chceli dohodnúť na úkor spoločného rozpočtu. A všetko to vyzerá tak, ako keby sa jednomyselne rozhodlo, že ako keby to nechceli vidieť, alebo to dokonca negujú dojde k oplatnému e, e, pre, e, pre počítaniu financí pre európske politiky. Akým spôsobom takto postupovať a budeme tak pracovať za predsedníctva Montyho? A čo bude s akou skutočnou rozpočtovou kapacitou eurozóny, kto by mal zaplatiť a ako napríklad ochrana vonkajších hraníc EÚ alebo vojenské intervencie, ktoré sú potrebné, keď islamistickí teroristi sú blízko hraníc. Musíme si položiť tieto otázky a môžeme si ich položiť my všetci spolu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán kolega Lamasúr. 1,5 minúty, pán kolega Sarvama. Ďakujem pekne. Samozrejme, to, že sme dosiahli dohodu, pokiaľ ide o budúcoročný rozpočet, to samo o sebe je pozitívna správa a teda chcem sa poďakovať všetkým, ktorí si tú vďačnosť zaslúžia. E, Teší ma, že rada konečne ustúpila z niektorých alebo od niektorých e, e, pozícií, do ktorých boli tak povedať zakopaní a nakoniec aj členské štáty teda ako také to tak povedať pochopili. E, financovanie bolo e, zagarantované aj pre Erasmus, aj pre Horizon 2020, čiže máme tu vlastne prioritu pre tie programy, ktoré by mali vytvoriť rast a v tomto zmysle podporujem výsledky tejto dohody. Inak e, bohužiaľ nie je toho až tak veľa čo oslavovať, pretože všetky indikátory ukazujú, že budúci rok tie rokovania budú ešte náročnejšie, než e, tomu bolo e, tento rok. Je ťažké mm, veľmi ťažké postupovať e, a rokovať, keď váš partner koná takým sebeckým spôsobom, ako tomu bolo tentokrát zo strany rady a niektoré problémy boli tak povediať iba dané bokom, ale opäť sa na vynoria, keď začneme rokovať o rozpočet ďalší rok. Keby členské štáty trochu viac chápali a E, lepšie vnímali ten európsky e, projekt, neboli by také sebecké. Musíme vytvárať viac pridanej hodnoty a viac solidarity. Momentálne to tak celkom nevyzerá. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán kolega. Ďalej 1,5 minúty pani kolegyňa Komi. Grazie, prezident. Ďakujem, pán predsedajúci dohoda k opravným rozpočtom 2014 a k všeobecnému rozpočtu 2015 je síce pozitívny, aby sme zabránili režimu 12, ktorý by priniesol veľmi komplikovaný scenár. Veľké ťažkosti dosiahnuť tento výsledok e, ukazujú, že potrebujeme reformu e, vlastných zdrojov EÚ to by nám zabezpečilo finančnú autonómnosť a mali by sme účinnejší systém, ktorý je sústredený na skutočné ciele a netrpeli by tým národné financie. Teraz máme ale obmedzené verejné zdroje. Pokiaľ ide o opravný rozpočet 2014, som spokojná, že sme dosiahli potrebné zdroje, ale ne, e, akým spôsobom využívať zdroje 2015 solidarita v prírodných katastrofách e, či iných prípadoch by e, nemali byť obmedzené, ak členské štáty tieto územia, ak neznižia ich daňové zaťaženie, tak to bude veľmi zložité. Ďalší bod je, Európa musí zaplatiť svoje dlhy, pretože ak nepôjde príkladom, tak potom ako môžeme žiadať od našich občanov, aby platili dane? Však my sme v tejto sále schválili e, smernicu o oneskorených platbách, tak buďme konzekventní. Ďakujem pani kolegyňa Komi a teraz 1,5 minúty pán kolega Plenkovič. Hvala lepa podpredsedniče, poštovaná... Ďakujem pekne. Vážená pani komisárka, ja vám chcem pogratulovať takisto aj všetkým kolegom, ktorí sa zúčastnili rokovaní, pokiaľ ide o kompromis uh, veci rozpočtu na rok 2004 aj 2015, a to najmä preto, lebo tieto rokovania boli vykonávané, alebo prebehli v rámci druhého ročníka, druhého roka a toho viac eh, ročného finančného rámca. A pokiaľ ide o tie samotné eh, palby, tá suma, sme sa dopracovali, myslím si, že je celkom vyvážená, pokiaľ ide o mm, istú rozpočtovú disciplínu a pokiaľ ide aj o dosiahnutie našich cieľov. Myslím si, že by sme mali viac eh, dávať pozor na práve splňanie samotných záväzkov pretože toto je naozaj taký kritický e, prvok celého nášho rozpočtu. A takisto by sme mali e, spomenúť aj e, tie dôležité dohody, pokiaľ ide o fond Solidarity, najmä v prípade toho ľadu a z, um, zaplav v Chorvátsku a teda regióne. Práve v Chorvátsku bola poskytnutá istá relatívne objemná suma a to nás veľmi teší. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán kolega Plenkovič. A teraz jedna pominúť, pán kolega eh, Van de Kamp. Ďakujem pekne. Už eh, tu dnes toho zaznelo dosť eh, veľa, ale chcel by som túto príležitosť využiť na to, aby som pani komisárke pogratuloval takisto aj rade a parlamentu k tomu kompromisnému dílu, k tej kompromisnej dohode, pokiaľ ide o rozpočet na budúci rok. To je pozitívna vec. Pokiaľ ide o rozpočet DAB, návrh opravného rozpočtu číslo 3014. tam to nie je celkom, ako by to malo byť, pretože je tam veľké napätie e, voči e, tomu aspektu e, pladeva. Práve teraz už výskumné organizácie musia tú maržu, tú rezervu pre neočakávané udalosti používať a bude tomu tak aj v najbližších rokoch. Čiže Eh, asi budeme musieť túto skutočnosť eh, akceptovať. A potom, eh, pokiaľ ide o DAB 6 za rok 2014, tak tam takisto platí, že ide o dôležitý dokument, pokiaľ ide o rekalkuláciu a očakávanie väčšieho väčších objemov, väčších sú strany členských štát. Takže keď na budúce budeme vykonávať ďalšiu rekalkuláciu, poprosím, aby sme tú samotnú detailnú prácu e, vykonávali obozretnejším spôsobom, pretože teraz sme sa dopracovali, e, dopracovali sme sa k veľmi e, nemilým výsledkom pre niektoré členské štáty. Takže do budúca trochu lepšie poprosím. Ďakujem pán kolega Vandekab A teraz pán kolega Štefanec na 1,5 minúty. Ďakujem pekne pán predsedajúci dohoda o budúcom rozpočte dáva reálne predpoklady pre splnenie troch hlavných cieľov ktorými sú úhrada nezaplatených pohľadávok podpora štrukturálnych reforiem členských štátov a predovšetkým podpora tvorby nových pracovných miest. je dôležité aby únia viac investovala do konkurencieschopnosti rastu a zamestnanosti a preto aby štruktúra rozpočtu tiež zodpovedala týmto cieľom dôraz rozpočtu by sa mal vždy zameriavať na budúcnosť teda na inovácie vzdelávanie malé stredné podniky a predovšetkým mládež. rovnako je dôležité smerovať rozpočet aj na programy únie v oblasti výskumu vývoja a programu horizont. two thousand and twenty vítam preto novú dohodu ktorá má zvýšiť príspevok na tieto programy o forty five miliónov eur pozitívnym aspektom tohto rozpočtu je aj zahrnutie prvej čiastky vo výške eight miliárd na spustenie nového three hundred and fifteen miliardového investičného plánu. verím že vďaka súkromným investíciám a úverovým zárukám získa únia prístup k novým prostriedkom a zabezpečí väčší rast našej ekonomiky. napriek tomu je potrebné aby sme našli spôsob ako splatiť nezaplatené účty ktoré presahujú už čiastku twenty three miliárd preto je dôležité aby komisia sledovala úroveň nezaplatených účtov a pripravila opatrenie na zníženie ako sú sankcie. nový rozpočet by teda mal priniesť aj zlepšenie úrovne platieb. ďakujem. Ďakujem, pán kolega Štefanec. A dostali sme sa k záveru zoznamu prihlásených rečníkov. Naozaj máme veľmi veľký sklz, takže Poprosím, aby všetci dodržiavali svoj e, rečnícky čas, to sa týka aj voľnej rozpravy KHDI, takže máme tu viac prihlásených, než máme k dispozícii času, preto pani e, kolegyňa Šulin dostane e, slovo ako prvá. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Chcela by som sa poďakovať všetkým, ktorí sa podelali aj na zmierovacom konaní. Ja síce nie som spokojná, pretože namiesto 7 miliard eur máme iba ďalších 4,8 miliardy dohodnutých dodatočných a tým vlastne môžeme stabilizovať iba nezaplatené účty. Staré účty treba uhradiť čo najskôr, aby obce a podniky nemali z dôsledku toho problémy. Zmluvy treba e, si ctiť a bez prostriedkov nebude ani ročný program pre rozvoj. Avšak vítam program rozvoja investícií pána Junkera a chcela by som sa poďakovať za to, že v rámci Solidarity Slovinsko dostane 18 miliónov e, pomoci a to použijeme aj na odstránenie škôd v dôsledku e, e, teda ľadu. Ďakujem pani kolegyňa Šulin. A teraz pán kolega Balčitis. Ďakujem, pán predseda, kolegyňa, kolegovia. Európska rada nás sklamala v rokovaniach o rozpočte na rok 2015. Európsky parlament mal veľmi jasnú policiu, pozíciu k rozpočtu na rok 2015 musíme vychádzať z, jasných, e, z jasného financovania. Ja som zodpovedal za stanovisko vo výbore AFED a e, som rád, že sa nám podarilo e, vyrokovať zvýšenie financovania na politiku susedstva, humanitárnu pomoc a spoločnú zahraničnú bezpečnostnú politiku čo je veľmi relevantné vzhľadom na e, udalosti tohto roka, ale nesúhlasím so zníženým financovaním e, záručného fondu pre polnohospodárstvo. Bude to mať dopad na množstvo e, farmárov, ktorí sa ocitajú vo veľmi zlej situácii vzhľadom na embargo voči Rusku a ich finančná, teda finančná pomoc je pre nich nevyhnutná. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Balčitis. Pán kolega Faria nasleduje. Eh, Ďakujem, pán predseda. Eh, pán komisár, kolegyňa a kolegovia, dúfam, že zajtra potvrdíme eh, dohodu o rozpočte na rok 2015 a opravný rozpočet na rok 2014 a blahoželám všetkým kolegom poslancom, ktorí sa zúčastnili tohto veľmi náročného rokovania. Je dôležité, aby mal parlament dostatočný aby, aby, za, aby parlament zabezpečil dostatočný výber prostriedkov, aby sme stabilizovali situáciu. Eh, členské štáty by však prostriedky chceli využiť skôr pre seba, aby sa vrátili do vlastných rozpočtov. Ako už to eh, hovoril predseda výboru pre rozpočet, je jasné, že eh, rozpočtové vyjednávania sú čím ďalej tým náročnejšie a posúvajú EÚ do situácie takmer všetkého zablokovaného a musíme investovať do budúcna, ako povedali aj zastupcovia vlád. Je potrebné info, investovať do in, energetiky. sa prerušuje. A kolegy Šoltes. Pán kolega Šoltes. Sorry, thank you. Uh, torej, uh, za besedo, spoštovani predsedujoči. Ďakujem za slovo, uh, vážený pán predseda, vzhľadom na neochodu členských štátov eh, schváliť návrh na rozpočet na rok 2015 už v novembri, sme museli už takmer súhlasiť s tým a eh, systémom eh, provizorných 12 a peniaze, ktoré komisia má, bude mať k dispozícii, by sa potom nedali dobre rozdeliť a to by mohlo mať následky pre celú Európu. Hovorím o tom, čo už povedali kolegovia predo mnou, teda to omeškanie v platbách na už zrealizované projekty v celej Európe. E, realita týchto omeškaných platieb, teda, ktoré už stojí od septembra, nie je celkom vyriešená tým novým návrhom rozpočtu. Samozrejme, nie je to v zodpovednosti tejto komisie, ale môže sa to udiať, ak sa komisia nebude zamýšľať vážne nad tým, ako tento problém riešiť a neodkladá ho iba do budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem pán kolega Šoltes a na záver pán kolega Marinescu. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru întârziere. Am fost la o întâlnire referitoare la fondul la... Ďakujem, pán predseda. Ospravedlňujem sa za meškanie, bol som na diskusii o novom investičnom pláne. Myslím si, že nesmieme eh, odhradzovať naše plány stále menej dôryhodným európskym rozpočtom. Eh, rovnaký scenár sa zdá sa opakuje. Rokujeme o rozpočte na budúci rok, zároveň eh, s odpravným rozpočtom na prebiehajúci rok. Podpísali sme množstvo papierov, ktoré hovorili, že nebudeme opakovať toto No a rada povedala jednu vec, parlament, parlament niečo iné, no a potom tu rada niečo navrhla a tento rok máme viac než, teda chýba nám viac než 20 miliard a budeme mať na, nadsledujúce roky deficit, čo je nelegálne. Čiže v prvej časti budúceho roku musí Európska rada prijať e, rozhodnutie, ako e, urobiť poriadok v tomto rozpočte. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán kolega Marinesku. Týmto je uzatvorená voľná rozpráva každý aj a slovo dostáva pani komisárka Georgieva. Nech sa páči. Thank you very much, uh, Ďakujem pekne, uh, vážený pán predsedajúci. Ja na úvod uh, by som sa vrátila k tomu, čo tu teraz zaznelo na záver, a to síce, že sme v zložitej situácii to, čo máme, nie je nejaký e, rozpočet, ktorý by nám prinášal e, ktorémukoľvek z nás veľkú radosť. Čiže stihli sme to pred Vianocami, ale neznamená to, že všetky problémy sme týmto rozpočtom vyriešili. Ale aspoň je to zodpovedný rozpočet. Ak ste povedali, prečo proste nejdeme s cestou tých e, provizorných dvanástok, treba pamätať na to, že takýto postup by nás v rámci rozpočtu e, hneď e, znižili, alebo naše financie by ich znižili e, ďalej, pretože v roku 2014 sme mali ten základ nízky. Ale pokiaľ chceme zabezpečiť tie peniaze, ktoré máme z tých poplatkov, z tých sankcií, z DAP 3, je to oveľa menej, keď už prejdeme do nového roka toto je naša fiskálna realita. Proste mohli by sme na tom oveľa horšie, nielen preto, že tieto provizné e, dvanáctiny by znamenali nový a nižší rozpočet, ale aj preto, že ten prísun nových peňazí by mohol byť, mohli by sme ho prísť, alebo tá, ten prísun by mohol byť e, nižší, e, obmedzený, čiže nebolo by to e, správne. Ja som rada, že negociátori obidve strany rozpočtového e, orgánu boli schopní teda dopracovať k tomu rozpočtu. Je to taký zodpovedný rozpočet, nie je nejaký radostný, opakujem. Chcem zdôrazniť na záver štyri dôležité veci. Poprvé, my tie nesplatené záväzky, e, tak povedať, stiahujeme na úroveň, ktorá je riešiteľnejšia. E, naše odhady sú naďalej e, platné, očakávame, že koncom tohto roku to bude nejaký 25 miliard, čo je suma väčšia, než to bolo na začiatku tohto roku a oveľa. Samozrejme, boli by sme radi, keby sa nám ten objem podarilo stabilizovať, ale minimálne Máme šancu na budúci e, rok začať e, menej e, nejakým spôsobom problematicky, pokiaľ ide o to postupné narastanie objemu nesplatených záväzkov. Pokiaľ ste spomínali presnosť našich údajov, tak počas tých negociácií musím povedať, že som veľmi hrdá na môj tým, niektorých kolegov tu aj fyzicky máme prítomných a jasne sme ukázali, že tie čísla poznáme, že sú exaktné, že poznáme trendy, že vieme, aké sú a že naša analýza teda môže byť jednoznačná, na základe nej môžeme pristupovať k tomu plánu platieb, aby sa to naozaj pretavilo do reality podľa týchto čísel, na ktorých trvám. Pokiaľ ste mali nejaké obavy, pokiaľ ide o polnohospodárov, tak musím povedať, že v tomto balíčku sme našli istý spôsob, ako nezasahovať, nečerpať z tej krizovej rezervy. Čiže platíme bez toho, aby sme zasahovali do tej krízovej e, rezervy e, v súvislosti s tými ruskými zákazmi e, dovozu a tak ďalej. Potom ďalší bod, hovorili ste o tej solidarite. Máme solidárny fond, alebo fond solidarity a vďaka nemu môžeme poskytnúť pomoc Chorvátsku. Celkový objem je približne 9 miliónov eur. Takisto tu máme 10,5 milióna eur pre Bulharsko a takisto Srbsko, čo je krajina, ktorá tiež si môže narokovať e, z postu alebo z pozície svojho štatútu. Tam je takisto istá suma. Čo je ale najviac dôležité je následovné Počula som, že viacerí z vás vyjadrili istú túžbu, aby sme vylepšili náš e, rozpočtový proces, aby sme budúci rok e, konali e, rýchlejšie, usilovnejšie, dopracovali sa k dohode takým menej chaotickým spôsobom, aby sme viacej vychádzali z tej dôvery, pretože pokiaľ jedna vec počas týchto rokovaní mi naozaj, tak povedať, prekážela, je to následovná vec ukazuje sa, že si menej dôverujeme, než tomu bolo v minulosti. A kvôli našim občanom musíme túto dôveru na novo vytvoriť a vybudovať. Musíme sa dopracovať k takému rozpočtu, ktorý bude pozitívnejší a dúfajme, že aj tie, aj tie negociácie na budúce budú tak povedať radosnejšie, než tomu bolo tentokrát. A ešte raz sa chcem poďakovať eh, talenskému predsedníctvu za naozaj eh, veľmi usilovnú prácu, takisto aj negociátorom v Európskom parlamente. Máme teda k dispozícii rozpočet, ktorý je rozpočtom zodpovednosti. Ďakujem. Ďakujem pani komisárka Georgieva. Ďakujem, že ste vypočuli moje slova, že naozaj máme veľký časový skos. A teraz za e, radu pán e, Dela Vedova. Nech sa páči. Dente. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem všetkým poslancom za túto rozpravu, aj komisárke Georgieve. Dosiahnutie dohody k rozpočtu na rok 2015, ako aj k opravným rozpočtom 2014, som povedal na úvod a opakujem, preukazuje, že zdieľame veľa spoločných cieľov a že naše názory nie sú také rozdielne a eventuálne rozdiely môžeme úspešne prekonať. Tak ako som viackrát naznačil, rozpočtový postup tento rok prebiehal za špecificky ťažkých podmienok a len vďaka úsiliu každého aktéra sa nám podarilo dosiahnuť dohodu o realistickom a vyrovnanom rozpočte na rok 2015 a tiež pod zabrániť e, nárastu nezaplatených faktúr. Talianské predsedníctvo je spokojné s dosiahnutým výsledkom a ďakuje všetkým vám za vašu angažovanosť. Sme si ale vedomi toho, že tak ako to e, je aj v spoločnom vyhlásení, čaká nás ešte v budúcom roku veľmi veľa práce, a ja dúfam, že sa nám to podarí zrealizovať rovnako konštruktívne, ako, e, ako bola konštruktívna tá posledná fáza nášho rokovania. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán Delavedová. A teraz ešte spravodajcovia na dve minúty, mm, ako prvá pani Gardia Savajubia. Ďakujem pekne, pán predsedajúci Prebehla veľmi zaujímavá rozprava a perfektne odzrkadila, aké boli obavy parlamentu počas celého tohto roka, na ktorom sme pracovali na rozpočte a hlavne pokiaľ rokovaní s radou aj za pomoci Európskej komisie. Všetci, ktorí sme vystúpili, tak myslím, že nikto Eh, nebol nikto z tých, ktorý by nespomenul ten vážny problém platieb. Niektorí sme viacej proeurópsky a viacej nadšení, niektorí menej, ale všetci účastníci v rozprave poukázali na vážny problém nezaplatených faktúr a platieb v EÚ. Máme tento vážny problém a od 1. januára budúceho roka budeme musieť na tom pracovať. Toľko nádej sme vložili e, do tohto e, riešenia problému a tiež do tej dohody, lebo ten kompromis, ktorý sme dosiahli, je len čiastočne uspokojivý, pretože keby sme mali lepší e, rozpočet, dosiahli, dosiahli by sme oveľa viacej lepších vecí. Preto nie som ani ja spokojná s tou dohodou, ktorú sme dosiahli, ale tiež je pravda, keby sa tá dohoda nedosiahla, tak by sme nemali ani rozpočet, ani humanitárnu pomoc, ani štipendia pre Erasmus a dokonca ani peniaze pre pomoc tým e, šiestim e, tisícom nezamestnaných a tak ďalej. Takže musíme byť konzekventní v našom postoji. Pred nami stojí ešte veľa práce a čaká. 2015 bude kľúčový rok potrebujeme vyriešiť nezaplatené faktúry a v budúcich rokovaniach, ak vyriešime tento problém, by sme mohli mať lepšie podmienky rokovania. To, čo bolo najhoršie v týchto rokovaniach, neboli ani len čísla, ale skôr ako, aká bola pozícia rady a hlavne to, ako niektoré členské štáty boli viacej znepokojené tým, akým spôsobom sa jej e, vrátia peniaze do ich národných pokladníc, než e, tomu, aby riešila, ne, riešili nejaké problém, problémy. Ďakujem. Teraz pani kolegyňa Holmer, pán predsedajúci, pani komisárka, predsedníctvo rady, kolegyňa, kolegovia. Ja by som na záver tiež ešte chcela poďakovať za ťažké, ale predsa len e, úspešné dielo. A doplnila by som slova kolegyne Aidy. v budúcnosti sa nás budú pýtať, či sme ochotní podporiť eh, inovácie, investície, budúcnosť, eh, eh, pracovné mesta. Čiže musíme zabezpečiť aj tú schopnosť inová- inovácií, musíme aj na to zamerať naše zdroje. preto je podľa mňa dôležité, aby inovačné programy nešli na úkor teda aj takéto ďalšie investície, aby nešli na úkor investícií, ale aby sme zdroje e, z iných oblastí na to využili. O tom budeme musieť diskutovať v budúcnosti. Pre mňa je dôležité, aby sme v Európe, či už v oblasti IT, alebo budu, teda technológií orientovaných na budúcnosť, IT technológií, v oblasti vesmírneho výskumu a tak ďalej, aby tu otázky konkurencieschopnosti v jednotlivých oblastiach zostali eh, relevantné, pretože inak nám rastie konkurencia a z tohto dôvodu musíme veľmi dobre naplánovať svoj rozpočet. Urobili sme krok, ale treba urobiť ešte veľa krokov a z tohto dôvodu jednak teda ďakujem, ale mm, musíme si uvedomiť, že máme pred sebou ešte veľa práce. Ďakujem pani kolegyňa Holmajer a teraz pán kolega Depre. Uh, Pán predsedajúci, pani komisárka, vážení prítomní, zajtra už prevrátime stranu a ďalšiu kapitolu v prípade rozpočtu 2015 a ľútosť už nemá význam nejak vyjadrovať a poľutovanie nie je ani politikov a teraz sa musíme obrátiť do zajtrajška a do budúcnosti a tu sú tri veľmi dôležité veci. Poprvé, v okamžitom v okamžitých budúcich eh, dňoch eh, dosiahlo, podarili sme dosiahnuť dohodu, pokiaľ ide o nezaplatené faktária, budeme eh, dohliadať na to, aby ten plán platieb sa stal skutočnosťou, aby všetci rešpektovali svoje záväzky. Po druhé, strednodobého a dlhodobého hľadiska, viacerí to povedali, ale je to jasné, súčasný systém sa postupne sa dostáva do paralýzy keďže vychádza z tých príspevkov členských štátov, ktoré vychádzajú z národných rozpočtov, problematika vlastných zdrojov sa stane politickou naliehavosťou. Ak budeme pokračovať v tejto logike, tak všetky členské štáty sa stanú akousi Margaret Thatcherovou, ktorí budú žiadať vráte moje peniaze späť. A do budúcnosti mám tiež ďalšiu obavu. Ja som presvedčený, že podpora európskych občanov v európsky e, rozpočet nebude narastať, ak budeme pokračovať v súčasnej logike. E, tie e, výdavky, ktoré sa dávajú prostredníctvom sprostredkovateľských agentúr, ktoré zabudujú povedať týmto, že to sú európske peniaze, takže aj do budúcnosti pre európsky rozpočet potrebujeme vytvoriť priame prepojenie medzi európskym občanom a tým, tým príjmaním tých peňazí, toho úsilia, ktoré je spoločné a európske. Ďakujem všetkým delegácii Európskeho parlamentu. Bola to pre mňa naozaj veľká skúsenosť a som hrdý, že som mohol spolupracovať s kolegami a ďakujem im ešte raz. Ďakujem, pán kolega Depre. A na záver rozpravy pán kolega Levandovský. Slip. Veľmi slušne, pán predseda. A to, čo bolo v končnom sledku dohodnuté na roky 2014 a 2015, je typickým kompromisom, nikto nie je spokojný. Mnoho problémov sa odložilo. Dosiahla sa určitá stabilizácia rozpočtu. Ja dúfam, že s týmto tzv. plánom platieb sa ukáže, čo naozaj nebolo zaplatené, aby sme teda mm, nezhoršovala situáciu v členských štátoch. Áno, potrebujeme transparentnosť, musíme mať poznatky o tom, ako e, sa veci v čase teda vyvíjajú. Železné pravidlo zatiaľ bolo, že sa zaplatí všetko, čo bolo splatné z európskeho rozpočtu k 1. decembru a teraz robíme výnimku z tohto železného pravidla európskeho rozpočtu, takže mali by sme poznať e, dôsledky. Ďakujem teda a dúfam, že na budúci rok bude lepšie e, zmierovacie konanie a s touto nádejou sa teda e, odmlčím. Ďakujem pán kolega Levandovský. Spoločná rozprava je týmto ukončená. Hlasovanie bude zajtra. Ďalší bod programu vyhlásenie Rady a komisie k programu pre sírskych utečencov. A najprv za radu pán Bielavedová. Grazie, signor Presidente. Ďakujem, pán predseda.